Ja, wir haben nicht mitgetan, die Mitglieder, dass wir jetzt Syrien in die debattieren. Doch, doch. Haben wir extra mitgetan? Äh, äh, Rune, um, can you see if your coordinator, for example, comes for this uh, thing with Gilmer? Jesper, can you bit phone some well, members? you know, the minister is here. There's hardly yeah. anybody in the room. So it's a bit odd, huh? Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr... Kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých vítam na našej schôdzi. Chceli by sme sa zaoberať eh, správou predsedu írskeho predsedníctva. Požiadali sme pána Gilmora a o jeho účasť je cieľom, aby sme taktiež e, prediskutovali rozhodnutie vo veci Sýrie. E, myslím, že je dobré, že pán Gilmore tu môže ostať o pol hodinu dlhšie. E, jednak si môžeme pohovoriť vo všeobecnosti o správe a potom aj konkrétnejšie o Sýrii. Dnes vypočujeme aj debriefing o Pakistane. Má to svoje dôvody a preto moja správa k spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politike sa dnes nebude prejednávať. Musím tiež povedať, že som sa rozhodol ju úplne prepísať rozhodnutie rady, ktoré bolo prijaté v pondelok večer, má podľa mňa dosť výrazné dopady na našu prácu. Pritom tu nejde o to, či sú možné alebo nemožné vývozy zbraní. O tom e, sa môžeme sporiť, môžeme o tom diskutovať. Ja som proti vývozu zbraní, pretože nevieme, či sa dá presne učiť, kto je konečný užívateľ týchto zbraní. A zbranie sa potom môžu využívať aj proti nám. Isté, že všetky príklady nie sú úplne korektné. Američania teraz e, vybavili Taliban ako Rusia. Taliban sa napokon obrátil proti nám e, v rámci terorizmu. A e, Američania potom vybavili zbraniami Sadama Husajna, potom išlo do Kuwaitu s týmito zbraniami. A tu napokon sa môže stať, že sa nebudú obracať proti Asadovi, ale dostanú sa k moci sily v Sýrii ktoré nepovedú k zlepšeniu situácie bežných ľudí v Sýrii a že sa z toho stane polovačka na menšiny, na nenáboženských fundamentalistov, na tých eh, liberálnejšie zameraných moslimov. Teda to by bolo veľmi nebezpečné. Ďalej druhá vec v tejto súvislosti je, že toto rozhodnutie má dosť zásadný význam Znamená totiž, že sa z toho ukazuje, že Európska únia nemá kompetencie vo veci vývozu zbraní. A že e, sa to úplne renacionalizovalo. A nie som si celkom istý, či e, to bolo v prípade Británie cieľom, alebo či bola Sýria samotným cieľom, pretože keď vidíme tvrdenia, že nechcú v najbližších dvoch mesiacoch e, dodávať, e, tak e, to naznačuje, že sa možno chystá rozhodnutie až po druhej ženevskej konferencii. Teda obsahovo to vlastne nie je nejako odlišné. Ide tu len o odňatie európskych kompetencií a o vrátenie tejto kompetencie na, na národnú úroveň. A to je podľa mňa dosť zásadné rozhodnutie, na ktoré sa musíme pozrieť triezvo. Došlo tu k repatriácii, k renacionalizácii Veľkej Británie. A zastiera sa to síce prípadom Sýrie, a takto naozaj exemplárne sa tu zneužíva právo veta. A vďaka tomu sa čiastočne podarilo aj dosiahnuť tieto cieľe. Myslím, že E, niektorí si to v pondelok v noci necelkom dobre uvedomili, čo sa vlastne stalo. E, pôvodne sa na úvod schôdze povedalo, že tam nejde o európsku politiku, ale ide o britské záujmy voči Syrii. To povedal minister zahraničných vecí Veľkej Británie, pán Hake. Teda naozaj tam bol ten národný prvok, e, že sa chcelo prijať také politické rozhodnutie, ktoré by hovovalo jednému členskému štátu. Môžeme mu k tomu len zagratulovať, k takémuto úspechu, k takémuto veľmi šikovnému um, ehm, manévrovaniu. Briti už nepotrebujú referendum. E, po tomto príklade vidíme, že majú aj rôzne iné páky, ako si môžu späť e, na národnú úroveň vrácať rôzne právomoci z európskej úrovne. Ale dosť teraz e, takýchto rečí na úvod. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Thank you, uh... Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za opätovnú príležitosť eh, prísť eh, do výboru AFED s cieľom debriefovať výbor o výsledkoch eh, Rady ministrov zahraničných vecí z 27. mája. Ten, tá rada, ako viete, bola dominovaná témou Sýrie a rozhodnutím o budúcich sankciách Európskej únie vrátanie zbraňového embarga, ku ktorému sa o chvíľu vrátim prvom rade by som chcel zdôrazniť, že členské štáty EÚ sú presvedčené o tom, že je potrebné vyvinúť všemožné úsilie o nájdenie riešenia a zastavenie konfliktu. EÚ poskytuje plnú podporu iniciatíve USA a Ruska ehm, doceliť, aby si okolo rokovacieho stola stá, zasadili všetky zainteresované strany. EÚ bude naďalej pracovať so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane Ligy arabských štátov a osobitných um, zástupcov. Sýrska opozícia je vyzvaná, aby pracovala na dosiahnutí politického riešenia ničivé humanitárne dôsledky konfliktu pre Sýriu a pre susedné krajiny sa takisto odrážajú v záveroch rady. Vyše 80 ľudí zahynulo a 1,5 milióna ľudí bolo nutených ujsť z krajiny. Rozmery tejto katastrofy neprestane rastú. Poslanci si určite uvedomujú, aká veľká pomoc sa doteraz poskytovala zo strany EÚ a členských štátov vo výške zhruba 700 miliónov eur a ďalšie financie sú na ceste. Pokiaľ ide o sankcie, ministri sa dohodli, že rozšíria reštriktívne opatrenia o ďalších 12 mesiacov bez eh, embarga. Ďalej sa rozhodli, že členské štáty príjmu záväzok, že budú v svojej vnútroštátnej politike uplatňovať rôzne poistky, pokiaľ ide o dodávky vojenských zariadení. Vo vyhlásení sa uviedlo, že členské štáty v tejto etape nebudú takéto zariadenia dodávať, čo je revízia oproti e, pozícii z pred dvoch mesiacov na základe E, nových informácií, najmä pokiaľ ide o snahu docieliť spoločné rokovanie v rámci tzv. ženevského procesu. Vysoká predstaviteľka bude v tomto smere rokovať aj s generálnym tajomníkom OSN. Eh, pokiaľ ide o mierový proces na, východ, na, na Blízkom východe, tento by mal pokračovať v júni, čo by malo priniesť možnosť eh, eh, zistiť, aká je súčasná situácia a dospieť k riešeniu dvoch štátov. Takisto to môže byť príležitosť na posúdenie záverov rady z maja a decembra minulého roka. Intenzita zapojenia EÚ je evidentná zo skutočnosti, že 8 ministrov krajín EÚ navštívili e, Sýriu. Okrem toho, e, rada e, využila túto príležitosť na to, aby sa ministri vyjadrili k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a aby nadviazali na aprílové diskusie ministra obrany. E, Zameriavali sa predovšetkým na civilné krízové riadenie a na prípravu Európskej rady. Osobitné body, ktorým sa venovala pozornosť, sa týkala organizácia postupov pri civilnom krízovom riadení, ako aj možnosti e, vyslania misií e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a prepojenie tejto politiky s ostatnými nástrojmi v rámci širokého komplexného prístupu. Revízia e, EEF bude takisto nástrojom na e, zlepšenie e, uplatňovania tejto politiky. E, vysoká predstaviteľka sa venovala aj ďalším otázkam, ako je úspešný výsledok donorskej konferencie pre Mali, ktorá sa konala 15. maja v Bruseli. Zúčastnilo sa 108 delegácií, vrátane 13 e, hlav štátov a ministrov zahraničných vecí. Celková suma prekročila očakávania vo výške 3,2 miliardy eur. Ehm, tá, teraz je potrebné venovať pozornosť plneniu týchto záväzkov a e, posilnení obnovy EÚ. Francúzsko a Mali sa zaviazali, že čoskoro v tomto smere predložia návrhy. Rada prijala záver o podpore EÚ pre e, cestnú mapu na transformáciu tejto krajiny a vysielanie pozorovacích misií EÚ. Takisto informovala ministrov o najnovšom kole dialogu medzi ministrami EÚ a Prištinou vrátanie plánu plánu e, implementácia prílohovej dohody. Implementačný plán by mal byť naplnený do konca tohto roka a patria tam opatrenia, ktoré by sa mali konať už v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, ako je zákon o um, am, amnestii, ako aj revízia policajných a bezpečnostných štruktúr. E, 15. E, e, London, e, konferencia Londýn 2 sa bude konať tento týždeň a v septembri bude nadvezovať ďalšie podujatie, kde sa bude hovoriť o strategickom pláne na obnovu Somalska. Pán predseda, teraz som pripravený odpovedať na otázky z plena. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste eh, dnes prišli medzi nás, eh, aby ste nás informovali o záveroch tohto týždňové, tejto týždňovej rady v zahraničnej veci. Tie závery Eh, rady hovoria o politike členských štátov, pokiaľ ide o vývoz zbraní. No a eh, toto je práve jeden z tých záverov eh, rady, ktorý určite nebude patriť medzi tie najoceňovanejšie v histórii Európskej únie. Hovorili ste o internacionalizácii. A to znamená aj o tom, že jeden členský štát presadzuje svoje záujmy na úkor ostatných na rade, ale e, ide tu aj o oveľa vážnejšie záležitosti, najmä o straty ľudských životov v Sýrii. A e, rada bola hlboko rozdelená. Prepáčte, e, kanál 3 francúzština, ale slovenčina, niečo sa stalo asi s režimom tlmočenia. Áno, ja som, pán predseda, hovoril, že e, mi ani nejde tak o to, o e, renacionalizáciu e, zahraničnej politiky. To znamená o to, že jeden členský štát presazuje svoje názory na rade na úkor ostatných členských štátov, ale ide najmä o straty ľudských životov v Syrii a to Európsky parlament e, uznal vo svojom uznesení, e, ktoré prijal na ostatnom e, plenárnom zasadnutí. A všetci uznávame tú veľkú snahu Európskej únie v tomto smere. Chcel by som takisto uznať snahy služby pre vonkajšiu činnosť Takže Rada ministrov sa na tieto otázky musela pozerať z rôznych aspektov, pokiaľ ide o embargo na vývoz zbraní do Sýrie. Takže tie stanoviská e, členských e, štátov sú také, aké sú a nie sú dostatočné. Musíme sa spýtať, koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť e, priebehu tých dvoch mesiacov, ktoré budú nasledovať do augusta a koľko životov už e, vlastne bolo zmarených. Chcel by som teda, pán predseda, sa spýtať, prečo sme čakali tak dlho? Prečo sme čakali dva roky, len aby sme sa nakoniec dopracovali k takýmto záverom, kde sa len vlastne e, berie na vedomie stanovisko členských štátov, veď sme mohli urobiť niečo, čo by zachránilo tieto ľudské životy. Ďakujem vám. Pani Jana Gomeš. Ehm, pani e, moja kolegyňa Sara Franku, e, Sara Franku bola veľmi diplomatická, e, sa vyjadrila veľmi diplomaticky a v každom prípade teda nazvala tento, túto perspektívu renacionalizácie zahraničnej politiky odpudivou a ja k tomu hádam ani nemôžem nič viac dodať. Myslím, že parlament k tomu zaujme stanovisko, keď budeme hovoriť o vývoze zbraní. Hovoríme o zbraniach, ktoré e, sú skutočne zbraniami e, hromadného ničenia. A pokiaľ ide o Sýriu, chcela by som sa spýtať, či rada takisto zvážila zriadenie niečoho takého základného, ako je kontaktná skupina na pôde OSN, aby sa tam zahrnuli všetky zainteresované strany a kľúčoví hráči ako Rusko a Čína. A to nie len pri zdieľaní informácií, ale aj pri v podstate zdieľaní zodpovednosti. Je to niečo, čo E, nás naučila už taká situácia ako e, vojna na Balkáne a vidíme, že sa opäť tieto veci odhrávajú a, a že sa to zatiaľ teda týmto spôsobom neriešilo v Syrii. Takže na toto by som sa chcela spýtať. A na spôsoby, Eh, ako teda riešiť tú situáciu eh, v Sýrii a ako vlastne doviesť jednotlivé strany eh, na opačných stranách barikády v Sýrii k tomu, aby nadviazali nakoniec dialog a vytvorili nejakú spoločnú vládu. Takže i tam si myslím, že Európska únia nerobí v podstate ani tie základné kroky. A pritom sme sa mohli poučiť už z iných kríz. A táto kríza je podstatne závažnejšia z mnohých eh, hľadísk eh, vzhľadom na to, kde sa odohráva v eh, srdci Stredného východu. Um, takže bez ohľadu na to, o čom sa všetkom diskutovalo, tak tá ďalšia rada by skutočne mala prijať aj nejakú námornú bezpečnostnú stratégiu. Um, Myslíte si, že je to niečo, čo ale skutočne e, zaujíma ministrov obrany jednotlivých krajín? Ďakujem vám. Lambsdorff. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Pán Lambsdorff, ďakujem pekne, pán predseda. Uh, ja môžem e, len podporiť to, čo povedala e, práve kolegyňa Gomeš. Bol to e, hrozný deň pre spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku Európskej únie. Pred touto schôdzou mnohí ministri sa v médiách vyjadrovali, že európska jednota sa musí zachovať, tak aby sme naozaj boli vnímaní ako seriózny aktér na medzinárodnej scéne a potom večer sa priamo v teréne ukázalo, že Európska únia e, nemôže očakávať, že ostatní budú brať vážne, ak naši ministri nedokážu sami seba a celú úniu brať vážne. Takáto je situácia. A pán predseda e, sa odvolal trošku na pozíciu Veľkej Británie. Tá bola jasná od samotného počiatku. Londýn nechcel, aby pokračovalo embargo, keďže panuje jednomyselnosť v tejto veci. To je samozrejme chyba v zmluve Veľká Británia mohla takto vnútiť svoj názor všetkým ostatným. E, to prekvapivé podľa mňa je, e, že e, sú aj ostatní, ktorí sa k tomu pridali, ale je tu taký negatívny postoj trošku vo všeobecnosti a jednoducho členské štáty sa chovajú podľa toho, čo im kedy vyhovuje to sa týka aj môjho členského štátu, čo sa týka znižovania rozpočtu Európskej únie. E, tu je Nemecko ochotné spolupracovať s Veľkou Britániou, všetkým ostatným to nevyhovuje, ale čo sa týka zahraničnej politiky, e, e, Francúzsko a iní budú spolupracovať s Veľkou Britániou, pričom ostatným sa to zase nepáči. Nehovorím to teraz nejako cynicky, je to jednoducho popis situácie, že Európska únia sama seba neberie vôbec vážne. Myslím si tiež, že pozícia Veľkej Británie mohla taktiež zohľadniť eh, samotný konflikt, ale dosť ťažko mi padne eh, pochopiť vnútorný záujem Veľkej Británie, ktorý by bol výrazne odlišný od toho, čo by malo nejako výrazne byť odlišné od záujmu Európskej únie. Nemali by sme hľadať také riešenie, ktoré by bolo prospešné pre nás všetkých, ktoré by pomohlo šíriť mier v celom regióne, tak aby sa to šírilo e, do ostatných krajín, aby sme pomáhali aj Turecku, aby sme pomáhali už teraz vytvárať Sýriu po tomto konflikte. Nemalo by byť toto v záujme Veľkej Británie aj v záujme všetkých ostatných. Naozaj ma to zaujímalo, pán minister. Um, čo presne Veľká Británia aj delegácia zadefinovala ako svoj záujem a v čo sa to tak výrazne odlišovalo od záujmu Európskej únie, že došlo k takémuto e, rozpadu jednoty. To, to nie je poprvýkrát, čo sa e, takáto vec stala. Toto nesúhlasím s predsedom. E, toto nie je poprvýkrát, keď sa na jednej schôdzi úplne zvrátil dovtedajší celý vývoj, pretože sme takí ťažkopádni napríklad v Líbii, Vtedy Francúzsko viedlo e, ostatných e, e, v Mali, zase všetci ostatní zase tlačili, aby niekto zakročil a napokon zakročilo Francúzsko. Ja by som navrhoval, aby sa zrušil decembrový summit, alebo aby sa aspoň zmenila téma. Prečo je potrebné hovoriť o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, ak zjavne vôbec nefunguje? Ak e, šéfovia štátov vlád chcú naozaj mrhať peniaze na čítanie poplatníkov, e, dobre, nech sa páči, ale mali by si to otvorene potom priznať, že to k ničomu nevedie takéto stretnutia. Pán Danžan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ehm, Samozrejme, rovnako ako ostatní kolegovia ma udivuje jednak forma, ale aj podstata. Myslím si, že to rozhodnutie, ktoré bolo prijaté, je veľmi zlé. Stále nerozumiem tomu, aká je logika zastavenia zbraňového embarga, pokiaľ to nie je e, také polo rozhodnutie s cieľom dosiahnuť konsenzus. E, tu nejde o stiahnutie embarga, e, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie, to znamená lehoty, obmedzenia a polo opatrenia, ktoré skutočne prispejú k riešeniu situácie v teréne. To vieme veľmi dobre. Tá alternatíva je jasná. Pokiaľ sa e, zasiahne masívnym spôsobom, e, vojenským spôsobom na zastavenie e, tých, e, toho konfliktu, tak samozrejme to by mohlo mať e, strašné dôsledky, ale z diplomatického a reálneho hľadiska to je jediná reálna e, alternatíva. Ja si veľmi dobre spomínam na situáciu, situáciu v Bosne, kde sme boli každodenne svetkami masakrov. A tá um, um, Eh, politika lift and strike alebo end strike to je alternatíva, ktorá eh, nie je reálna. Eh, môže napokon iba posilniť konflikt, môže mať strašné dôsledky aj proti nám, proti silám, ktoré sú rozmiestnené v Libanone a je to rozhodnutie, ktoré je katastrofálne. Ja by som bol radšej, keby rada využila tie desiatky desiatky hodín diskusí na túto tému, aby sa ten konsenzus dosiahol na ženevskej konferencii. Zatiaľ nemáme celoeurópsku odpoveď k tejto otázke. Nevieme, či máme diskutovať s Asadom a chceme politické riešenie, alebo či máme e, vypustiť aj Irán. Toto je veľmi dôležitá otázka, pretože to má reálny dopad na rokovania a vieme, že v tých 11 hodinách diskusí boli vyjadrené rôzne právne argumentácie alebo to, že za akú cenu možno e, urobiť isté opatrenia. Podľa mňa je to e, veľmi zlé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 Pán nech sa páči. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Ja nehovorím za britskú vládu, ale patrím k, k, k e, strane, ktorá je súčasťou koalície a mám názory, ktoré sa približujú názorom britskej vlády a predpokladám, že aj ďalší kolegovia, hlavne pán Lambsdorff, nenaznačujú, že e, Lisabonská zmluva e, urobila chybu, keď kde sa zahraničná politika upravovala istým spôsobom a pokiaľ ide o e, niektoré e, opatrenia v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak e, my si myslíme, že politika EÚ e, zastaviť e, zbraňové embargo má istý význam v situácii, ktorá je mimoriadne problematická a kde ide o to, aby sa predišlo ďalším krviprelievaniam a masakrom, ako aj represáliám zo strany Asadovho režimu. Je potrebné, aby sa e, zastavila táto občianská vojna, kde čoraz väčší počet e, bojovníkov Hezbala e, bojujú v Sýrii a keď ale to všetko Ehm, vyzerá tak, že ide o to, aby sme ehm, nejakým spôsobom ehm, zvrhli Asada a podporili rebelov. Generál, ktorý je veliteľom sírskych ozbrojených síl, Eh, hovoril, že bude potrebné urobiť všetko preto, aby sa eh, tieto zbranie nedostali do nesprávnych eh, rúk a keď som mu položil túto otázku, hovoril, že sa tým nikto nezaoberá. Preto e, by bolo potrebné, aby sa to všetko riešilo v rámci rokovaní e, Sýria, Spojené štáty a Rusko. Musíme sa postarať o to, ako dohliadnúť v teréne na uplatňovanie týchto opatrení. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ja budem hovoriť po nemecky. Nemyslím si, že je to až také udivujúce, to, čo sa udialo. Mňa to nejako neotriaslo. Ja som to jednoducho vzal na vedomie, že aktuálna rada teraz sa vyjadrila, aká je skutočná situácia v tejto spoločnej bezpečnostnej obranej politike. Jednoducho nemáme spoločnú politiku jednoducho sa presadzujú rozhodnutia jednotlivých členských štátov a práve v tom je problém, keď sa na tým zamyslíme, ako môžeme vyvinúť spoločné stanovisko v takýchto konfliktoch, ako je napríklad konflikt v Sýrii. Isté, že môžeme na to mať rozlišné názory, ako by mala vyzerať táto spoločná e, bezpečnostná obranná politika. Nechceme vojenské riešenia, toto je pozícia našej politickej skupiny, ale tu sa ukazuje tá neschopnosť postupovať e, jednotne ďalej v prístupe k takýmto konfliktom a nedokážeme to ani nejako vysvetliť rozumiteľne verejnosti, túto neschopnosť. Ja si naozaj myslím, že keď spoločný summit sa bude zaoberať e, touto spoločnou politikou ako kľúčovou témou, je rozhodne potrebné v prípravnej fáze aj na úrovni všetkých členských štátov, aj na úrovni vysokej predstaviteľky transparentne zohľadniť vývoj um, takýchto e, stanovísk, do akej miery sú skutočne spoločné a do akej nie sú. Tu naozaj občan musí mať možnosť rozpoznať, e, do akej miery máme alebo nemáme takúto spoločnú politiku, pretože inak obeď e, to bude v rozpore so skutočnými politickými silami v členských štátoch. Opäť sa budú zatvárať dohody so zatvorenými dverami, ktoré vôbec nebudú zodpovedať spoločným stratégiám a úplne budú podkopávať opäť medzinárodnú dôveryhodnosť Európskej únie. Ďalej, po druhé otázka, pán minister prečo nebolo jednoznačné stanovisko vo veci otázky utečencov. Pán Salafranka ako jediný sa opýtal na otázku ľudskej dimenzie celej tejto situácie v tomto regióne. Myslím si, že Európska únia by si mala uvedomiť svoju zodpovednosť, e, hovoriť jednoznačne aj vo veci podpory humanitárnej situácie utečencov. Syrii. Ja by som bol očakával viac. Možno by ste sa k tomu ešte mohli vyjadriť eh, v ďalšej fáze vášho prejavu. Ďakujem. Iman, the floor is yours. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. prvom rade tu máme ten rozmer problému. Kríza v Sýrii. Mm, podľa konzervatívnych obsahov 80 tisíc ľudí bolo zabitých a 1,5 milióna ľudí bolo v podstate e, prinútených opustiť krajinu do utečeneckých táborov v Turecku, v Libanone, Jordánsku, podstatne viac, než čo sa pôvodne očakávalo. 6, vyše 6 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. A e, už od začiatku tejto diskusie dnes ráno si môžeme položiť otázku, koľko ľudí bolo zabitých v Sýrii, koľko ľudí e, prišlo o svoje domovy. No a na takomto pozadí, a myslím, že pán Danžan o tom hovoril, a vzniesol to, e, alebo formuloval to týmto spôsobom, tak e, na tomto pozadí, ako my reagujeme na takúto krízu, nejakým spôsobom vojenskej intervencie, nech už to bude mať akúkoľvek formu, aby sme zastavili tieto, e, tento, tieto jatky, tak mm, treba e, teda k tomu pristupovať aj diplomaticky. A my sme ako Európska únia sa snažili e, skutočne postupovať mierovým, diplomatickým postupným usporiadaním alebo upokojením tejto krízy. A aj OSN e, v podstate E, práve preto sme podporovali e, ten proces s Brahými, aj ten predchádzajúci, aj ko, aj závery e, stretnutia rady v pondelok, kde sa vyslovila podpora aj spoločnej iniciatíve s Cínou a mm, tomu ženevskému procesu. Takže Anna Gomez nakoniec e, sa spýtala a upozornila na to a znesla otázku, či máme kontaktnú skupinu. E, v ženevskom procese bola akási akčná skupina, ktorú vytvorili, vytvorilo 10 krajín plus Európska únia a to by sa malo opäť e, aktivovať v rámci procesu Ženeva 2. Vysoká predstaviteľka a e, takisto aj služba pre vonkajšiu činnosť sú v neustálom kontakte e, s rôznymi stranami tohto konfliktu v rámci aj zástupcov OSN. A potrebujeme okrem toho zobrať do úvahy aj to, že Európska únia je najväčším prispievateľom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a podporu e, pre utečencov. To o čom hovoril pán Scholz v súvislosti s situáciou, humanitárnou situáciou utečencov je práve e, vyslovne e, riešené v záveroch rady, e, ktorá sa venovala Sýrii, lebo tam neišlo len o sankcie, embargo, ale takisto tam bol teda trojstránkový e, zoznam záverov, ktoré sa konkrétne týkajú humanitárnej krízy, toho, čo sa deje s utečencami a aj tým snahám, ktoré Európska únia vyvíja na riešenie tejto situácie. 800 miliónov eur bolo vyčlenených a niekoľko stoviek už bolo z tejto sumy použitých. Takže hm, teraz, pokiaľ ide o hm, sankcie a Takže toto, toľko k tej otázke sankcií a embarga. Pán Lansdorf eh, a povedal, že toto je rozhodnutie, ktoré sa musí príjmať jednohlasne. V pondelok sa rada zaoberala obnovením sankcií, režim sankcií vrátane Mbanga, totiž na konci tohto mesiaca vyprší prirodzene a iba že by sa opäť obnovil a obnovenie tohto režimu sankcií vrátane embarga vyžaduje jedno, jednomyselné rozhodnutie rady. Bolo ten postoj e, bol jednohlasný, pokiaľ ide o obnovenie hospodárskych sankcií, obchodných sankcií, finančných a tak ďalej a rôznych e, reštriktívnych opatrení, ale e, ten postoj nebol jednohlasný, pokiaľ ide o obnovenie embarga na vývoz zbraní. A preto rada vlastne čelila otázke, či by sa mohol dohodnúť nejaký kompromis na zmenu a doplnenie toho, toho embarga, alebo e, či by sme jednoducho nesúhlasili s obnovením embarga na zbranie a potom by už bolo na jednotlivých členských štátoch, aby sa rozhodli, ako túto situáciu budú riešiť. A skôr než to nechať otvorené, tak sa, sme sa dohodli na vyhlásení a v tom sa všetky členské štáty vlastne dohodli na tom, že sa stanoví určitý počet podmienok, ktoré budú platiť pre dodávky zbraní vrátane, napríklad dodávok, dodávok zbraní pre e, Sýrsku národnú koalíciu. Takže nejde o e, nejaké všeobecné dodávky alebo e, dodávky bez rozdielu každému, ale tu ide o určitú mieru kontroly toho, kde nakoniec tie zbraje, zbranie skončia a aby sa používali na ochranu civilného obyvateľstva, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú zneužívať. A toto je významné. Členské štáty a preho- budú prehodnocovať svoje e, jednotlivé žiad- žiadosti o povolenie na vývoz zbraní e, prípad od prípadu. 8. decembra 2008 rada prijala závery, kde sa v podstate stanovujú určité spoločné pravidlá pre kontrolu vývozu takýchto technológií a zbraní. Takže to je jedna vec. A napokon dohodlo sa, že členské štáty e, v tejto fáze nebudú dodávať ďalšie e, vojenské vybavenie. Ja k tomu môžem povedať e, len e, toľko, že si nemyslím, že ten 1. apríl je nejakým e, definitívnym termínom. Tu nájde skôr o to, že e, by sa mali vytvoriť podmienky na to, aby ten ženevský proces 2 pokračoval. Prosto Treba povedať, že tá diskusia skutočne bola dlhá a nesústredila sa na e, konkrétne národné záujmy žiadneho zo štátov Európskej únie. Išlo skutočne o úprimnú snahu nájsť spoločné stanovisko. Nikto sa nesnažil presadzovať svoje špecifické národné záujmy v tejto diskusii. E, hovorilo sa v tejto diskusii o tom, že prosto je potrebné nájsť spoločné stanovisko. Bohužiaľ, pokiaľ ide o obnovenie embarga na zbranie, ten postoj nebol jednohlasný a preto sme teda prijali e, veľmi jednoznačný e, súbor politických e, záverov, pokiaľ ide teda o stanovisko Európskej únie k tomu procesu, k humanitárnej situácii a prijali sme vyhlásenie takisto aj vo vzťahu k otázke embarga na zbranie. Ešte niekoľko rečníkov sa pýtalo na diskusiu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Táto diskusia bola vlastne prípravou na decembrovú radu. Je to jedna z mnohých diskusí, ktoré sa konajú jednak v Rade pre zahraničné veci a takisto aj v rámci e, e, stretnutí ministrov obrany. Tam sa budú ešte konať ďalšie diskusie pred decembrovou radou. V pondelok napríklad sa naša diskusia koncentrovala na tú civilnú stránku e, a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale samozrejme tých diskusí, ktoré súvisia s touto otázkou bude viac konkrétne, pokiaľ ide napríklad o námornú stratégiu, tak to je samozrejme dôležitou súčasťou celej rovnice. Ehm, tento, eh, rada tento mesiac sa na to špecificky nezameriavala, ale určite budú iné príležitosti, kedy sa aj o tomto bude hovoriť. Uh, Dobrý, ja som sa pýtal na Hezbala, nech sa páči, pán Cieri, máte slovo. E, vy ste sa chceli pýtať na Hezbala? Nie, my sme o tom v pondelok nediskutovali. Pán Pancieri. Ďakujem za vašu účasť. Ja nebudem hovoriť diplomaticky, súhlasím s pánom Salafrankom, ktorý označuje rozhodnutie rady ako nie veľmi slávne a myslím si, že nemôžeme naň byť hrdí. Myslím si, že je výsledkom politického pokritectva a, a keď embargo nebude predlžené, to znamená, že krajiny môžu robiť, čo chcú, my v Európe nemáme opt-out len v oblasti sociálnej politiky, ale aj v oblasti zahraničnej politiky. A zároveň e, zrejme nikto nebude okamžite posielať zbranie, ale neviem, aké tu existujú záruky. Ako môžeme zabraniť e, použitiu zbraní a ich účelu v tom momente, ako sa dostanú do rúk teroristov. E, to um, v podstate ten, toto rozhodnutie to je ak, akýsi figový list, ktorý má zamaskovať nezhody a zrejme e, rada takýmto spôsobom reaguje na to, čo povedal Rusko, že pošle e, rakety, vyšle, alebo poskytne Asadovi rakety a už sme si vypočuli aj reakcie Izraela. Ďalej tu máme situáciu utečencov. Myslím, že je to skutočne debakel zahraničnej politiky. Prijali sme mierový plán, ale zároveň sme zrazu Eh, prijali tieto eh, rozhodnutia o zbraniach. Ja si nemyslím, že by to bolo v súlade s európskou zahraničnou politikou. Je to, má to ničivé dôsledky pre túto politiku. S čím eh, chceme prísť na ženevskú konferenciu? My by sme tam mali prísť ako jeden z hlavných účinkujúcich. A teraz sa vraciam k tomu, čo povedal pán Brok. Nenastal čas na to, aby sa konalo zasadnutie tohto výboru o európskej zahraničnej politike. Nemali by sme túto politiku e, nejak prehodnotiť. Myslím si, že nastal čas na to, aby sme otvorili serióznu diskusiu o e, európskej zahraničnej politike a aby aj Rada a komisia v tomto smere urobili svoju úlohu. Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem opakovať e, znepokojenie E, mojich kolegov, ale chcela by som povedať, že skutočne neboli dôsledky krizovej situácie také hmatateľné ako v tomto prípade. Pokiaľ ide o tento región, ja som nepočula veľmi veľa, akým spôsobom táto vojna ovplyvňuje e, život obyvateľstva, ale myslím si, že každodenne vidíme e, vývoj v Libanone, vidíme, čo sa deje v krajinách okolo zálivu ale vy hovoríte, že ste sa e, počas vašich diskusí vôbec nebavili o otázke Hezbala a terorizmu. Myslím si pritom, že je to veľmi dôležitá e, otázka. Okrem toho, keď Rusko prijalo rozhodnutie o dodaní vyspelých zbraňových systémov Syria, to je veľmi dôležité. A to, čo ste povedali e, o tom, že E, sa má urobiť v prospech riešenia humanitárnej krízy v Sýrii. To nebolo dotiahnuté, pretože sa síce vyčlenili prostriedky, ale neboli e, ešte poskytnuté, takže by ma zaujímal váš názor. Ďakujem. Pani Jakoncári, ak dovolíte len veľmi stručne dve otázky. Prvá sa týka postoj Európskej únie. Všetci veľmi dobre vieme, že Európska únia a jej rozsah pôsobnosti na medzinárodnej úrovni sa čoraz viac znižuje kvôli uh, ekonomickej kríze. Chcem sa opýtať, ako vy osobne vyhodnocujete túto neschopnosť rozhodnúť sa vo veci Sýrie a do akej miery to ešte viac oslabuje postoj Európskej únie aj pozíciu na medzinárodnej scéne ďalej. Druhá otázka sa týka tohto embarga. Chcem sa opýtať, či majú vlády členských štátov eh, nejaké eh, spôsoby, ako zabrániť tomu, aby sa tieto zbranie dostali k Asadovmu režimu. Máme vôbec nejaké páky na to, aby sme zabránili, aby sa tieto zbranie dostali do nesprávnych rúk? Ďakujem. Iman, nech sa páči. Myslím, že je dôležité pochopiť predovšetkým, že rozhodnutia, ktoré sa museli prijať v pondelok, sa týkali obnovenia sankcií aj obnovenia embarga na vývoz zbraní. A ako som už povedal, nebola v tejto veci jednomyselnosť, aby sa obnovilo toto embargo. Takéto sú fakty. Takto sa jednoducho príjmajú rozhodnutia v zahraničnej politike na úrovni rady. Takto to zmluva e, umožňuje alebo neumožňuje. Máme rôzne názory na to, či by sme mali alebo nemali obnoviť toto embargo, či by sa malo pokračovať v plnom embargu, alebo či by sa malo upraviť, ale ak nebude jednomyselnosť, takéto rozhodnutie sa jednoducho nemôže nejako zmeniť. Ďalej po druhé, myslím, že je dôležité si uvedomiť, na čom sa členské štáty dohodli a akú pozíciu rada jednoducho zaujala a síce, že chce podporiť e, proces e, Ženevy 2, tak aby sme sa snažili zabezpečiť, aby to bolo úspešné, aby všetky zúčastnené strany, ktoré sa majú zúčastniť, e, naozaj boli prítomné, aby to nebola len jednodňová búrka, aby to bol skutočný proces, ktorý povedie k politickému vyriešeniu a k opätovnému nastoleniu mieru pre um, ľudí, ktorí žijú v Sýrii. No a po tretie je tu situácia utečencov, humanitárna situácia. Pani Šáke sa opýtala na presúvanie tejto situácie do vedľajších krajín. Áno, je tu naozaj závažný problém spojený s týmto do Turecka, do Libanonu, do Jordánska. Utekajú mnohí títo utečenci, sú naozaj v veľmi zložitej situácii. Ja som mal príležitosť naozaj na vlastné oči vidieť tieto podmienky v Turecku. Turecko e, veľmi dobre zvláda situáciu, ale situácia je to predsa len veľmi napätá z pochopiteľných dôvodov. Taktiež som mal príležitosť v pondelok ráno diskutovať o tejto téme s ministrom zahraničných vecí Devatulo, keď sme sa stretli eh, v rámci rokovaní o dohody o pristúpení. Dohody spolu o asociácii, o pridružení. Ďalej, či členské štáty zvažujú e, dodávanie zbrania domu režimu. Isté, že nie. Z 20 členských štátov zrejme 25 štátov nemá v pláne dodávať zbranie nikomu v sírskom konflikte. Takéto sú fakty. A tí, ktorí majú pláne dodávať zbranie, budú tak musieť urobiť v súlade s platnými a stanovenými pravidlami. A tento e, režim e, sa týka predovšetkým dodržiavania stanoviska rady e, vo veci vývozu zbraní. To je rozhodnutie z roku 2008. Európska únia nie je v situácii, kde by vývoz zbraní nebol nejako regulovaní sú pravidlá, ktoré sa e, vzťahujú na vývoz zbraní z Európskej únie, boli stanovené v roku 2008 a tieto zásady a pravidlá sa ešte stále musia dodržiavať, ešte stále sú platné. Vo vyhlásení, ktoré v pondelok večer schválili členské štáty, sa všetky zaviazali dodržiavať tieto podmienky. A kto by sa chcel pozrieť na podrobnosti týchto záverov, iste by sa presvedčil, že sú dosť prísne tieto podmienky. A v kontexte dodávania zbraní do Sýrie sú dosť obmedzujúce. Okrem toho, dodávania vývoz zbraní do Sýrie, teda respektíve iba záväzok tých členských štátov, ktoré sa e, tomu chcú venovať, je, že iba sírska opozičná koalícia by mala príjmať tieto zbranie. Je to iba a výlučne za účelom ochrany e, civilného obyvateľstva a iba e, za dodržanie bezpečnostných e, princípov. Tieto závery z pondelka sa najviac týkajú tých nešťastníkov v Sýrii, ktorí žijú v hrozných podmienkach naozaj Chceme im pomôcť, e, aby sa posunuli ďalej. Na to sa chceme teraz e, práve zamerať, e, aby proces Ženevy 2 sa spustil, aby sa mohli využívať zdroje Európskej únie v pozitívnom zmysle, aby sme zjednotili všetky strany, ktoré sa majú zjednotiť, aby sa zúčastnili tohto dialogu a tohto stretnutia a aby sme zabezpečili, že tento proces nebude mm, nejaký jednorázový, že to bude začiatok dlhodobého procesu, v ktorom sa nám podarí napokon opätovne nastoliť mier v síli. Myslím si, že to obdobie od teraz sa musí vyznačovať e, práve e, takouto snahou našej spoločnej e, zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ďakujeme pekne. Myslím, že teraz dáme slovo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 Ehm, ešte by som zopakoval tú otázku na generál tajomníka, aký bude ďalší postup e, vo veci vývozu zbraní. Akým spôsobom môžeme zabrániť, e, aby sa z toho stal precedens. Táto téma e, sa totiž nesmie už opakovať, musíme to dostať pod kontrolu. Sú nejaké konkrétne návrhy ESVČ po týchto udalostiach z pondelka, ako by sa to mohlo poňať do budúcna? len veľmi stručne, aby som doplnil eh, vyjadrenia pána ministra. Môžem vás ubezpečiť, že nie ste jediní. Mnohí na rade sa taktiež dosť divili, ale musíme to vnímať správnym spôsobom. Ide tu o zrušenie embarga na vývoz zbraní, to je pravda, ale je to zamerané iba na sírskú krízu. Nechceme úplne zrušiť všetky rozhodnutia e, bývo zo zbraní a embarga s tým súvisiaceho, ktoré boli prijaté za mnohé roky. E, ministri jednoducho len poukázali na e, etický kódex, na spoločné rozhodnutie z roku 2008 a ak si to prečítate, naozaj si všimnete tie veľmi jednoznačné princípy, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré súvisia s vývozom zbraní. V prípade Sýrie, a to je mimoriadne dôležité, pretože embargo na zbranie sa zrušilo a vrátilo sa to späť na úroveň národnej politiky a preto národné súdy sa to budú musieť rozhodnúť, či sa e, dodržiava tento etický kódex. Toto nie je v rámci pôsobnosti Európskej únie, ale nič nebráni členským štátom rozhodnúť v budúcnosti, ak dôjde k ďalšej kríze, e, či chcú, chcú prijať spoločné rozhodnutie o zbraňovom embargu. Ak sa dohodnú všetky tieto štáty a už zajtra môže dôjsť k implementácii e, takéhoto embarga v inej časti sveta, to je e, úplne reálny scenár. E, Mm, toto rozhodnutie z pondelka neznamená, že všetko, čo súvisí so zbraňovým embargom, je mimo rozsahu pôsobnosti ZBP. Toto e, rozhodne nie je nejaké precedens v tomto zmysle. A ďalej po druhé, prečo toto politické vyhlásenie bolo také e, významné, je, že aj keby sme rozhodli povoliť v prípade Sýrie toto zbraňové embargo, aby sa to opätovne vrátilo na národnú úroveň, tak ako povedal pán predseda. Bolo by to spojené s dosť významnými bezpečnostnými opatreniami. Je potrebné okrem iného dodržiavať etický kódex, ďalej je potrebné zabezpečiť, aby sa tieto zbranie dodávali iba v sírskej koalícii a Ďalej, že sa musia zameriavať iba na ochranu civilného obyvateľstva a musia byť taktiež záruky o konečnom eh, smerovaní eh, týchto zbraní, ktoré sú dodávané z EÚ. Ďalšie dve veci. Ako ste si ste všimli v politickom vyhlásení, všetky členské štáty sa vyjadrili, že v tejto fáze nemajú v pláne dodávať zbranie. A okrem toho ešte je v tomto E, politickom vyhlásení revízna doložka, na základe ktorej sa tomu členské štáty vrátia ešte pred koncom júla. Prečo do tohto termínu? Pretože nevieme, aká bude situácia do konca júla. Dúfame, že ženský proces sa bude uberať správnym smerom a ak áno, uvidíme potom možno, e, že členské štáty príjmú iné rozhodnutie. E, myslím, že ak, e, ak sa všetci zhodneme na tom, že to nie je úplne možno najideálnejší krok v dejinách spoločného konania Európskej únie, rozhodne by sme nemali nejako preceňovať a dramatizovať dopady takéhoto rozhodnutia. Myslím totiž, že situácia je o mnoho zložitejšia, ako by sme si dokázali predstaviť. Chcel by som trošku spomenúť to, čo som sa dočítal včera v tlačovom vyhlásení. Napísal to veľmi um, múdry pozorovateľ európskych dejín a síce povedal, že to, čo sa podarilo ministrom v pondelok večer, je veľmi nečastým um, príkladom toho, že e, sa uh, aj potom, že sa zdalo, že nedokážu dohodnúť, napokon predsa len dohodli ja by som bol nerád, keby sme e, označovali toto rozhodnutie z pondelka nejako dramaticky. Musíme to vnímať e, ako jediné možné rozhodnutie po 12 hodinách Unii, keď sa ukázalo, že nie sme jednotní a nedokážeme sa dohodnúť e, na obsahu. Jediným alternatívnym rozhodnutím by bolo, že celý balíček sankcií by sa úplne zrušil a potom v sobotu ráno by sme nemali absolútne žiadne sankcie voči Sýrii a to by bolo oveľa horšie podľa mňa. Preto sa prijalo toto rozhodnutie, ktoré je síce iba čiastočne uspokojivé, ale aspoň eh, nám dáva eh, nejaký manevrovací priestor. Ešte by som dodal, pán predseda, že keď sa pozrieme na závery, ktoré boli schválené, keď si ich pozorne prečítate, iste si všimnete mnoho krokov, ktoré sa tam spomínajú mnoho usmernení, ktoré sa zaoberajú mnohými otázkami, ktoré ste tu spomenuli. E, rozširovanie tohto problému do Jordánska, do Libanonu, otázka utečencov, ďalej otázka dočasnej ochrany, otázka humanitárnej pomoci, civilnej pomoci a tak ďalej. Teda vo všetkých týchto otázkach sa posúvame vpred e, a budeme sa posúvať vpred aj naďalej. Čo sa týka procesu zvolania e, ďalšej ženskej konferencie, tento prebieha diplomatické úsilie. Sme v kontakte s OSN, s Ruskom, z USA, e, s našimi partnermi a bude to pokračovať až do samotného konania ženskej konferencie. A dúfame, že to bude úspešný proces. Ďakujem. Anna Gomeš, nech sa páči. Um, I, I took good... Ja e, som si vypočula, čo ste povedali, verím tomu, ale my sme v fafete práve schválili správu, ktorá sa už dostala asi na, dostane na plenárku. A týka sa to práve teda implementácie tých dohodnutých postupov, pokiaľ ide o vývoj zbrania v svetle týchto mm, záverov posledného, posledného zasadnutia rady by sme sa tejto téme mali opäť e, venovať. Parlament by mal vyslať jasnú správu, že možno, že to, čo veľvyslanec e, Ománu povedal, sa dá interpretovať takým uh, uh, takým, takým, uh, neškodným spôsobom, ale môže, môže to byť aj naopak. To by mohlo a v takom prípade by to mohlo mať veľmi, veľmi závažné dôsledky pre Sýriu. Ale nielen pre Sýriu a preto verím tomu, že túto otázku by sme mali opäť otvoriť. Ešte by som eh, sa chcela spýtať jednu otázku. Eh, v súvislosti s tou potrebou kontaktnej eh, skupiny, samozrejme, vy ste povedali, že je tá ženevská akčná skupina a existuje aj kontaktná skupina e, e, Bezpečnostnej rady OSN. Ale tu hlavne ide o to, aby e, sme skutočne dospeli k nejakým zmysluplným záverom, a to aj napríklad aj v spolupráci s Čínou, aby sme sa skutočne do toho e, procesu zapojili, aby sme prevzali svoju mieru zodpovednosti. A prečo sa takto nestaviame aj k Sýrii? A pokiaľ ide o Brahimiho, nuž tam, ten, tam nie je predpoklad, že sa dosiahne mnohé ale tá skupina kontaktná by skutočne mohla celý ten proces veľmi posilniť, takže prečo to teda takto ne, neriešime? No a pokiaľ ide o Líbiu, to súvisí s komplexným prístupom aj k Mali. To vieme. Uznajme, že to doposiaľ nebolo až tak príliš efektívne. A ja musím povedať, že už mám dosť toho, že zástupcovia Európskej únie len chodia sem a tam. Yes, thank you, uh, Elmar. Now, I've listened very carefully what Pierre Vimon just said. E, samozrejme, veľmi e, pozorne som si vypočul to, čo sa tu povedalo a viem, že mnohí členovia rady majú rovnaký názor ako my v tomto výbore. E, významné je napríklad to, že rakúsky minister zahraničných vecí vystúpil a prehovoril k nemeckých, nemeckým médiám, že to považuje za totálny neúspech a skutočne možno hovoriť aj o katastrofálnom výkone profesionálnych profesionálnych služieb e, rady. E, pán Perry hovoril o nefunkčnosti rady. Myslím si, že to je dobrý dobré označenie eh, alebo vhodné označenie. Keď nám írsky minister zahraničných vecí hovorí, že nikto nehovoril o svojich národných eh, záujmoch, tomu je ťažko uveriť, pretože pán Hejk cez víkend hovoril jednoznačne o britských národných eh, záujmoch a či sa to spomínalo v rade alebo nie, to je iná vec. Uh, a napokon by som chcel povedať, že toto vyhlásenie je vyhlásením, v ktorom sa e, strany zavezujú riadiť e, právom a rešpektovať to, čo je napísané. Čiže Francúzi sa rozhodli, že nebudú porušovať zákon vynikajúco, ale myslím si, že tu nemožno nepripustiť, že ide o veľmi zlé rozhodnutie. A napokon myslím si, že treba túto vec brať vážne a e, potom e, prejdeme aj k závažnejšej diskusii o e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. 12 hodín to je dosť dlhý čas rokovania a samozrejme na konci tohto rokovania si možno vybrať len medzi jedným či druhým zlým riešením. Ale my sa musíme pozrieť na to, že čo sa tu deje už dva roky. Líbia, kde, USA ne, kde, kde EU nebola schopná jednoducho zaujať jednoznačný prístup. E, e, Francúzsko muselo e, začať, to isté platí pre Mali. EU sa nevedela rozhýbať, muselo urobiť prvý krok Mali. A keď sa, Francúzsko. A keď sa pozrieme na ten širší pohľad, tak robím si veľké obavy z budúcnosti a z ochoty našich členských štátov seriózne presadzovať spoločnú líniu, pokiaľ ide o krízu v ich susedstve. Eh, ďakujem, pán predseda. Ja by som eh, sa chcel poďakovať eh, pánovi Ryslincovi za toto vysvetlenie, za tie spresnenia. A takisto by som chcel zasadiť tento vážny problém do správneho kontextu. Toto je veľmi dôležitá otázka. Ja si nemyslím, že by sme mali ukazovať prstom na ľudí v Rade ministrov, pretože ten problém, či to miesto, e, z ktorého ten problém vychádza, to je Bezpečnostná rada OSN, kde majú dva členovia právo veta, ktorí neustupujú zo svojich pozícií. A ak mám hovoriť úprimne, pán predseda, my túto diskusiu uzatvárame respektíve e, keby sme, mali by sme e, uzatvoriť túto diskusiu aj tým, že by sme otvorili ďalšiu a to o zásade jednomyselnosti v rade. Je potrebné nájsť riešenie tohto skutočne závažného problému, pretože ľudia zomierajú, pri najmenšom sú e, opušťa- nutení opustiť krajinu a koľko ľudí tam e, zahynulo, kým my tu rokujeme. Myslím si, že keď hovoríme o pozíciách členských štátov, o tom, akým spôsobom sa snažia svoje stanoviska presadiť vo vzťahu k iným členským štátom, myslím si, že to je nesprávny postoj. My od Rady ministrov očakávame, aby bola schopná nájsť riešenie problémov a tu by sme mali niečo robiť. A to je prístup, aký by sme mali zaujať. A, ale poslať túto otázku naspäť e, členským štátom e, s tým cieľom, aby oni aplikovali sankcie, tak to myslím, že nie je vhodné. My by sme túto otázku mali zasadiť do toho správneho kontextu. Ale veľmi ľutujem, že sme sa zasekli v diskusii o kompetenciách, namiesto toho, aby sme hovorili o probléme, ktorým je počet ľudí, ktorí každodenne zamierajú. Ehm, ďakujem za tieto ehm, vyvážené a rozumné pripomienky. Ehm, Grob Lambsdorff sa E, pustil do Británie a USA, ale myslím si, že by nepodal to isté, pokiaľ ide o pozíciu Nemecka v Bezpečnostnej rade, pokiaľ ide o e, intervenciu do Líbie. Neexistuje nič také ako jednotná bezpečnostná a e, zahraničná politika. Myslím si, že existuje jedine zvrchovaná zahraničná politika štátov a myslím si, že je vhodné e, podporiť pri najmenšom umiernených povstalcov s cieľom docieliť skončenie tohto konfliktu. A toto je aj britská pozícia. Moja krajina má e, veľmi veľa obyvateľov, ktorí by najradšej úplne vystúpili z EÚ. Takže myslím si, že je to treba brať do úvahy v rámci účasti na operáciách e, CP. A my, e, myslím si, že toto je nesprávny záver. Skutočne nie je pravda, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko by boli ochotné podstúpiť riziko e, zrušenia ekonomických sankcií v prípade, že zbra, zbra, zbranné embargo nebude odsúhlasené? To je otázka. A myslím si, že je nemysliteľné, že by riskovali aj zrušenie všetkých ostatných sankcií. Ja veľmi stručne odpoviem. Presne o toto riziko išlo prípade, že by tí, ktorí by nesúhlasili so zrušením embarga, e, odišli z miestnosti bez dohody, tak potom by neboli žiadne sankcie. A preto e, vlastne už za 5 minút, o 5 minút 12, e, treba povedať, sme sa rozhodli nájsť nejaké meké riešenie, tak povediac. To znamená, nejaký proces, ktorý by umožnil obnoviť všetky sankcie, hospodárske, ale aj civilné. A e, pritom, pritom by sme nechali teda bokom e, embargo na zbranie. Ale na to bolo treba jednohlasný postoj. Opäť jednohlasný postoj. Ináč by to nebolo bývalo možné. Takže to bolo v podstate takto prosté, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Anna Gomeš vo vzťahu k Ženeve. To je problém práve, ktorý je tu od samého začiatku. E, v Geneve sa práve e, v rámci ženskej konferencie sa vytvorila táto akčná skupina, o to práve išlo. A vysokí predstaviteľ SVČ a Európska únia od začiatku podporujú práve preto ženevský proces proti vôli viac menej všetkých ostatných partnerov v medzinárodnej komunite. To treba chápať. To, čo sa spustilo 30. júna 2012 v Ženeve, nebola, nebol len akýsi kompromis, ale išlo o to, že 10 členov OSN 5, 5 plus niekoľko ďalších krajín, Irak, Turecko, Katar a ešte niekoľko ďalších a Európska únia, tak títo boli eh, poverené, tieto krajiny boli poverené implementáciou hm, tohto eh, kompromisu. Eh, táto skupina sa však opäť nezišla, pretože niektorí členovia odmietli svoju účasť. Takže toho 30. júna tí, ktorí sa tam stretli, ešte neboli pripravení urobiť to znova a pokračovať v tomto procese. Trvalo jeden rok, a tým sa dostávam k tomu, čo povedal pán Salafranka, um, trvalo jeden rok a stálo to 80 tisíc mŕtvych, aby sme sa rozhodli, že e, skutočne ten ženevský proces je tou správnou cestou. Ak nechápete toto pozadie, tak nechápete, prečo je taký veľký rozkol medzi členskými štátmi, pretože boli tie, ktoré ho podporovali ten proces, ženovský proces boli tie, ktoré ho nepodporovali. To, že sa ten proces obnovil, je veľmi dôležité. Všetci to musíme podporiť. Všetci nakoniec súhlasili, všetkých 27, s tým, že ho podporíme a dúfam, že ho aj podporíme. Toto je teda ten hlavný problém. No a napokon ešte posledná vec k tomu, čo povedal pán Lansdorf o Libii, Mali a Sýrii ja veľmi dobre chápem, prečo to hovorí. A je pravda, že keď e, diskutujeme o spoločnej e, o zahraničnej bezpečnostnej politike, treba o tom hovoriť, ale treba si dať pozor na jednu vec. Všetky tie tri krízy sú veľmi odlišné. Mali, ako ste povedali, bolo pomerne dobre pripravené. Prosto e, bol tam nastolil sa určitý e, proces e, v rámci diplomatických snách, tiež e, došlo k prijatiu nového uznesenia, boli tam nasadené mierové jednotky, africké mierové jednotky a podobne. Každý bol ovšem prekvapený, keď sa rebeli opäť chopili zbraní a vydali smerom na Bamako. Možno sme to mali predpokladať, možno sa to malo brať do úvahy pri tom predchádzajúcom postupe a príprave našich e, opatrení. Ale um, nemôžno hovoriť, že sme nerobili nič. A um, vo vzťahu k Líbii však nemožno postupovať úplne e, rovnakým spôsobom. A pokiaľ ide o Sýriu, tak tam nejde len o to, že sa nevie rozhodnúť e, Európska únia, pokiaľ ide o tú vojenskú dimenziu tohto konfliktu. vlastne celá medzinárodná komunita má pochybnosti o tom, čo robiť. Samozrejme, môžeme hovoriť o e, bezletovej zóne a podobne. A o tom sa samozrejme bude rokovať aj na OSN, pôde OSN vo Spojených štátoch a podobne. Ale ide o to, kedy sa podarí dosiahnuť nejaké rozhodnutie. Buďme úprimní, toto sú veľmi zložité rozhodnutia. A aj napríklad pokiaľ ide o to rozhodnutie z pondelka, to sa môže interpretovať doma, dvoma spôsobmi. Keď eh, diskutujeme o Sýrii, musíme byť veľmi opatrní, e, pokiaľ ide o vyhodnocovanie situácie, ktorá skutočne sa neustále mení. Prepačte, že som to pojal tak obšírne, pán predseda. Ďakujem vám. Ďakujem. Pán generálny tamník, že ste e, sa s nami podelili o svoj čas, o ďalšiu polhodinu. E, samozrejme, toto ešte nie je koniec diskusie, ale v každom prípade želáme vám veľa šťastia a ďakujeme vám opäť, kolegyne a kolegovia. Teraz pôjdeme k ďalšiemu bodu nášho programu a to je hlasovanie o e, správe Andrekina Vidíš? Frau Andikrine, gibt es noch Bemerkungen zu dem... Sú ešte nejaké poznámky k správe pred tým, ako začneme hlasovať? Pani Andrikiene, nech sa páči. Nie, pán predseda, nie. Môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Takže hneď prejdeme k činu. si návrh 21. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme. Uvidíme aj zároveň, či nám funguje zariadenie. To, že ste si zabudli kartičku, nie je môj problém, pán Lambsdorff. To je váš problém. Konec hlasovania. Pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 33 návrhov za, 6 proti. Vyzeralo to pre chvíľku, ale úplne inak teda. Návrh je prijatý. Ďalej je návrh 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 39, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 50 za, proti, ešte raz, 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52-53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 55 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme, nech sa páči. 57. Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 28 za, 23 proti, návrh bol prijatý. Teraz 60, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa overíme. Nech sa páči, hlasujte. Die Antrag ist, die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 27 za, 25 proti, návrh bol prijatý. 62 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej ústny pozmeňovací návrh 2, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 73. A nie, ten je bezpredmetný. Ďalej 74 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozrieť návrh 12 za. 12, kto je za? Proti? Zdržali sa, overíme. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 26 za, 26 proti, návrh bol zamietnutý. Pán Lavzorf, váš hlas opäť nezohráva nejakú úlohu. 14 za. Pardon, 13. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 14 za. Proti. Overíme, nech sa páči. glaube ja. Nein? Graf Landau Schimmer spielt wieder keine Rolle. Mit 30 abgelehnt. Návrh bol eh, zamietnutý, 30 hlasov proti. Kompromis 3, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. Pozneci návrh 19 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 1 a 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 3 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme, nech sa páči. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozniecu návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozniecu návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme elektronicky hlasovať o celom tomto upravenom texte. Nech sa páči, hlasujte. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 22 proti. Pán Lamsdor, vy ste za alebo proti? Takže vy ste za, takže 32 hlasov za, 22 proti. Dvaja sa zdržali. Správa bola týmto schválená. Blahoželáme pani spravodajkyni. Týmto je hlasovanie ukončené. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Tým je s eh, informácie pána Lamsdorfa k OSN, k valnému zhromaždeniu OSN. Nech sa páči. Fiorello puoi riprendere puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Ja. Jetzt, jetzt auf einmal habe ich das Wort. Lambsdorff, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je tu trošku hluk v miestnosti, možno ešte počkám minútku, kým sa kolegovia utíšia. Lambdorf, prego, la parola. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som, ak dovolíte, najskôr približiť kontext kolegom, v ktorom prekladáme túto správu. Ide tu o odporúčanie rade vo veci priorit Európskej únie v súvislosti s valným zhromažením OSN, ktoré opätovne začne tento rok na jeseň, ako aj v minulých rokoch. Je to práca ktorá e, prebieha v relatívnom súlade s ostatnými skupinami. Pán predsedajúci vyzýva ostatných, aby boli v miestnosti v tichosti. E, prešli sme k inštitucionálnemu dialógu s ESVČ o týchto otázkach a už niekoľko rokov prebiehajú schôdze a delegácie pri valnom zhromaždení OSN v rámci pracovnej skupiny pre OSN. Ja mám tu čas viesť tieto delegácie. E, takže e, sme tu v procese, ktorý sa každoročne opakuje, avšak e, menia sa ťažiská za každým. Tá rezolúcia alebo návrh odporúčania, ktoré mám pred sebou, tam sa objavuje téma okrem iného aj dohody o medzinárodnom obchodovaní so zbraniami, to by sa e, dalo povedať, že sa to schválilo minulý rok v rámci OSN, teda je to aktuálna téma. Veľmi dôležitá téma je úloha Európskej únie v OSN. Diskutovali sme práve aj o správaní oboch e, stálych e, členov Bezpečnostnej rady z Európskej únie. Je to vždy dosť komplikovaná téma. Správa sa delí na časti Európska únia ako globálny aktér, Európska únia v globálnom riadení. To sú otázky, ktorými si myslím, sa musíme zaoberať. To má kolega Panceri naozaj pravdu. Ďalej otázka mieru a bezpečnosti, ľudských práv, rozvoja. Tu má významnú úlohu e, práve OSN v týchto témach. Včera prebehlo stretnutie, na ktorom sme so 108 pozmeňovacích návrhov e, vypracovali 9 kompromisov. Aj tu išlo o spoluprácu všetkých skupín. Snažili sme sa formulovať tie kompromisy tak, aby boli priateľné pre politické skupiny. Som veľmi rád, že sa to podarilo. Mm Jeden pozmeňovací návrh eh, si zaslúžil špeciálne diskusie. Upravili sme to za posledné roky. Eh, túto oblasť ide o tému, v ktorej Európska únia zohráva veľmi výraznú úlohu a síce ide o podporu demokratizácie vo vysielaní bolebných pozorovateľských misií. Neustále máme situáciu, v ktorej je modré prilby príslušníci jednotiek OSN nevedia celkom presne, ako sa majú postaviť k týmto pozorovateľským misiám, nevedia, ako s nimi majú spolupracovať. Je to téma, ktorej sa chceme ešte ďalej venovať. Kolegyňa predložila tento pozmiaci návrh. Diskutovali sme o tom včera veľmi intenzívne a trošku sme to pozmenili oproti minulému roku. Aj tam bol pozmiaci návrh, ale myslím, že teraz je tá formulácia lepšia. Ehm, chceme to e, celé predložiť zajtra vo forme ústneho pozniacieho návrhu. Dúfam, že to kolegovia podporia. Ďalej, čo sa týka hlasovacieho zoznamu na zajtra, snažil som sa tematicky to e, držať jednotné. Sú e, významné témy, o ktorých sa dá diskutovať. Niektorí kolegovia napríklad v súvislosti so zmluvou obchodovaní so zbraniami nasolili tému offsetov to je v kontexte obchodovania so zbraniami nepochybne písaná téma, ale z ekonomicky, politického hľadiska a nie e, až tak úzka súvisí s veľným zhromaždením OSN. Teda podľa mňa e, tu budeme hlasovať proti. To isté platí aj pre návrh, e, ktorý dostávame tradične z výboru DV. Nechceme mm, tu nejako predlžovať proces, e, ktorý e, súvisí s novou formuláciou rozvojových cieľov Eh, tisícročia. Myslím, že výbor DV k tomu vypracuje tak či tak vlastnú správu a tamto eh, rozpíše dosť dopodrobná. My si to potom vezmeme so sebou na našej ceste v novembri a budeme sa snažiť eh, to takto potom aj komunikovať ostatným agentúram. Máme tu veľmi významnú úlohu v tomto procese a síce je tu požiadavka na radu, aby sme po valnom zhromaždení sa ešte raz stretli a snažili sa určiť, ktoré priority e, sa ako majú e, sledovať ich dodržiavanie e, v rámci voľného zhromaždenia a ktoré sa nedodržiali, a potom budeme môcť skonštatovať, ako naplníte tento cyklus spolupráce tak aby dialog medzi radou e či a Európskym parlamentom prebiehal čo najrozumnejšie a čo najefektívnejšie. Teším sa, že potom budeme na pracovnej skupine pre OSN diskutovať e, o týchto návrhoch po letnej prestávke. Teším sa už teraz na vyjadrenia kolegov, e, na ich poznámky a pripomienky. Thank you. The floor to Mr. Preda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 Myslím, že tieto kompromisné návrhy výrazne vylepšujú naše odporúčania rade. Zdôrazňujú význam úlohy Európskej únie v rámci OSN. Isté, že ak bude Európska únia vystupovať silným hlasom, sú tu všeobecné odporúčania k inštitucionálnym témam, ale aj v súvislosti s aktuálnym dianím, ako napríklad v Sýrii alebo v Mali. Tam medzinárodné spoločenstvo isté, že musí zasiahnuť. Včera schválený text sme dosť výrazne rozšírili aj vo vzťahu s dohodou o obchodovaní so zbraniami. Mimochodom, musím vám povedať, že členské štáty dostali povolenie v rámci ceremonie mm, odobriť túto prvú dohodu. Žiaľ, pozmeňovací návrh 74 od pani Gomeš nemôžem podporiť. A pani Gomeš totiž požaduje, aby sme nad rámec tohto zmluvy, e, tejto zmluvy e, príjmali rozhodnutia a to je pre mňa nepriateľné Taktiež je polutovanie hodné, že spravodajca odmietol môj návrh 26. Myslím si totiž, že v nedávnej minulosti mnohé príklady ukázali, že keď nie je konsenzus vo forme jednomyselnosti, tak aspoň tí, ktorí sú jednotného názoru a majú väčšinu, by mohli presadiť tento svoj názor. Bolo by sa mi páčilo, keby návrhy 11, 37, 93 a 98 boli schválené. Aj pozmeňací návrh kolegu, konkrétne návrh 88, ktorý sa týka antisemitizmu, podľa mňa to mohlo ostať v texte. Inak e, si však myslím, že návrh e, je relatívne vyvážený a myslím, že hlasovanie zajtra to len potvrdí. Ďakujem. Ms. Muniz? Pani Muniz, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem pán Lambsdorff za tento text. E, napriek všetkému ma trocha frustruje E, situácia, že tak ako sa tu pred chvíľou hovorilo o debakli, takisto by bolo chimerov hovoriť o jednotnej pozícii Európskej únie, keď nie sme schopní hovoriť e, jedným hlasom v Bruseli e, pokiaľ ide o tieto nové kompromisné návrhy, tak tieto viac menej odrážajú naše obavy týkajúce sa predovšetkým koherentnosti a viditeľnosti EU ako globálneho aktéra. E, tu e, je potrebné, aby sa e, jednotná pozícia členských štátov odrazila aj v prezentácii EÚ pred bezpečnostnou radou sú tu isté veci, ktoré nás znepokojujú, znepokojujú e, vrátanie prevencie a riešenia konfliktov, predovšetkým vo vzťahu k Syrii. E, napriek e, ťažkostiam je potrebné, aby sme aplikovali zásadu ochrany Uh, utečencov v súlade s medzinárodnými normami, takisto pokiaľ ide o uh, Mali a misie na udržiavanie mieru. Uh, tento kompromis viac menej odráža naše obavy, hoci sú tu isté rozdiely. V prvom rade je to um, postoj EPP k téme, ktorá je veľmi dôležitá pre socialistov. Európska únia by mala e, prijať mechanizmus následného sledovania e, zbraní, ktoré sú e, postupované alebo dodávané s cieľom zvýšiť transparentnosť. Sú to však skupiny, ktoré si neželajú vyššiu transparentnosť obchodovania so zbraniami a je potrebné, aby sme sledovali, čo sa tu má stať. 86 ehm, a 96 to sú pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú uznávania alebo uznania um, um, násilných činov proti obhajcom ľudských práv a proti novinárom nevidím, prečo by sme nemohli tu v tom oceku 1 hovoriť aj o náboženskom vyznaní. Myslím si, že by sme mali vystupovať logickejšie a menej ideologicky. 92, eh, to je pozmaňujúci návrh eh, kde sa hovorí o potrebe zrušenia trestu smrti. Ja neviem, že prečo to nie je vo vašom zozname. Nie je to v súlade s vašimi pozmeňujúcimi návrhmi. A ešte dve veci. Minulý rok bolo schválené odporúčanie, ktorého cieľom bolo nájsť súlad medzi e, G20 a finančnými inštitúciami. E, neviem, prečo je proti tomu táto správa. My sme schválili takisto výraz e, klimatickí utečenci v súvislosti s klimatickými zmenami, ktoré sú stále dôležité. A bola by som rada, keby ste uh, um, podporili aj návrh 99 našej skupiny, ktorý hovorí o ochrane občianskej spoločnosti, ako aj o plnení odporúčaní v dohovore OSN o boji proti e, korupcii, ktorý je v Európe na najvyššie aktuálny. Ďakujem. Možno, že SAD má inak očislované tie pozmenujúce návrhy, pretože ja vidím v 96. vy hovoríte o homosexuáloch, ja to vidím klimatické zmeny a 76. má zrejme tiež iný obsah. E, prosím, overte si, či tam nie sú nejaké rozpory, pretože niektoré z týchto otázok by sa mali vyriešiť. Pán Watson, posledný rečník. Ďakujem a ja by som chcel zablahoželať kolegovi Aleksandrovi Andrea Plamsdorfovi za túto správu. Myslím si, že e, môžeme byť veľmi radi, že tu máme medzi sebou človeka, ktorý tak dôsledne počas celého svojho mandátu e, sleduje vzťahy medzi EU a OSN. Pán predseda, chcel by som upozorniť na e, pozmenujúci návrh, ktorý by mal dostať prierezovú dohovor podporu, kde ide o podporu. Uh, je, je to pozmeňujúci návrh, ktorý je síce formulovaný veľmi konzervatívnym spôsobom, ale ide v ňom o získanie maximálnej podpory. Nenavrhujú sa nejaké okamžité zmeny, ale navrhuje sa minimálne, aby sa posudila myšlienka zriadenia parlamentného zhromaždenia ako e, orgánu, ktorý e, by mal zostať v, e, v ktorý by mal zostať nezávislý od národných eh, postojov a prístupov, eh, ktoré sa veľmi často prejavujú. Eh, toto sa prejavovalo aj v rámci doterajšieho vývoja Európskeho parlamentu ako voleného orgánu. My si veľmi dobre uvedomujeme, čo môže parlament urobiť pre vývoj politického subjektu. Parlamenty na rozdiel od iných poriem orgánov dokážu ľudí spájať, dokážu spájať ľudí, ktorých záujmy e, nespočívajú len v zastupovaní miesta, kde boli zvolení, ale ktorých cieľom je takisto presadzovať spoločné záujmy organizácie. Preto by som bol rád, keby získal tento pozmenujúci návrh e, e, podporu naprieč e, skupinami. Ja neočakávam, že by boli všetci e, nadšene za to, za túto myšlienku zriadenia e, parlamentného zhromaždenia pre OSN, ale dúfam aspoň, že e, tie hlavné prúdy pod, vyjadria svoju podporu tomuto pozmenujúcemu návrhu. Pán Tianok, v rozpore s tým, čo si myslíte, pán Graham, ja skôr podporujem túto myšlienku a ja som sám otvoril túto otázku e, pred, predse, pred predsedom valného zhromaždenia OSN e, tento týždeň. E, reagoval na to, že v prvom rade by si to vyžadovalo veľ, veľ, veľmi veľa peňazí, že kto zaplatí tento veľký počet poslancov, ktorí by sa presúvali medzi EÚ a New York, Yorkom a napokon e, zhruba 50 percent e, členských štátov OSN nie sú parlamentné demokracie. A po tretie, e, je potrebné si skutočne starostlivo zvážiť, o čo nám ide. Ja si myslím, že tieto parlamentné, že, že tento orgán alebo subjekt by mohol oveľa dôraznejšie obhajovať záujmy štátov, než e, dajme tomu ich ministri zahraničnej veci. Ale ja som samozrejme za e, parlamentarizmus a budete prekvapení, ale ja by som podporil vašu iniciatívu. Ja môžem povedať len toľko, že v tomto kontexte môj patriotizmus a prosím, e, berte na vedomie, že hovorím patriotizmus a nie nacionalizmus, má formu absolútnej oddanosti myšlienke, aby stále miesto Spojeného kráľovstva v Bezpečnostnej rade OSN zostalo nemenné a väčšné napriek meniacim sa postojom kolegov v tomto parlamente a v tomto výbore. A dúfam, že liberálni demokrati vo voľbách konečne povedia, aká je vlastne ich politika, pokiaľ ide o e, miesto stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Pán spravodajca, ja by som ani minútu nepochyboval o patriotizme Lorda Dartmouta, ale mám zlú správu. E, v celých skupinách, vo všetkých skupinách existuje e, podpora e, Security Council Um, uh, uh, myslím, uh, pokiaľ ide o túto pozíciu v Bezpečnostnej ráde OSN a pokiaľ ide o vaše slovo, že to je sveté postavenie, myslím si, že sme hovorili o rozdelení náboženských a politických otázok. V každom prípade však, pokiaľ ide o túto podporu, verím, že ju, eh, že bude vyjadrená podpora komplexnej reforme Bezpečnostnej rady, ktorá, ako vieme, v súčasnosti nepostupuje veľmi rýchlo alebo veľmi ďaleko, pretože to nadšenie pre reformu, ak to mám eh, povedať eh, mierne, je skutočne veľmi vlážne. A pokiaľ e, ide o tie otázky, o ktorých sa tu hovorilo v súvislosti s číslovaním, e, myslím si, že neboli tu celkom jednoznačné tieto vyjadrenia, pokiaľ ide o počet jednotlivých, e, respektíve číslo, či poradie jednotlivých pozmeňujúcich návrhov, alebo to neprešlo správne cez preklad. A my každoročne E, bez ohľadu na príslušnosť k politickej skupine riešime jednu a tú istú vec. Musíme si veľmi dôkladne premyslieť praktické aj koncepčné dôsledky. V rámci OSN sú niektoré členské štáty, e, charta OSN hovorí, že ide o organizáciu členských štátov, ktoré vysielajú svoje delegácie na voľné zhromaždenie, ale v charte nič nebráni štátom v tom, a aby aj členov parlamentu zahrnuli do svojich národných delegácií. Niektoré štáty to aj skutočne robia, čiže nie je len o ministrov zahraničných vecí, ale aj národné parlamenty majú svojich zástupcov v delegácii vyslanej do navalné zhromaždenie OZN. Čiže to by nemal byť problém. A po druhé, už dnes máme medziparlamentnú úniu, čo je e, globálny orgán, ktorý zaskupuje parlamentárov, ich zastupuje ich záujmy a funguje v úzkej súčinnosti z OSN prostredníctvom svojich pozorovateľov. A ja si myslím, že parlamentné zhromaždenie by v podstate duplikovalo medziparlamentnú úniu. A napokon e, ďalšia vec, ktorá súvisí s chartou. E, vzniklo by teda parlamentné zhromaždenie, ktoré by na základe charty bolo buď pozorovateľom, čo znamená, že by bolo pomerne vzdialené, alebo by bolo subsidiárnym orgánom valného zhromaždenia, čo by znamenalo, že pokiaľ ide o právne postavenie, postavenie týchto členov parlamentu by, toto by bolo značne oslabené vo vzťahu k ostatným členom valného zhromaždenia alebo k ostatným dignitárom. Takže by som chcela, aby ste na tieto otázky pri hlasovaní prihliadali. Hovorilo sa tu aj o otázke zdrojov. Samozrejme, to je otázka, o ktorej hovoríme vždy a všade, ale myslím si, že tá hlavná otázka spočíva v tom, že veľmi významný počet členov OSN nie sú demokraciami a mohli by sme sa my ako Európsky parlament e, ocitnúť v situácii, e, ktorá by nám, ako, e, ktorá by nám nebola e, príjemná. Naše národné parlamenty by sa teda ocitli v spoločnosti demokraticky volených severokorejských kolegov alebo demokraticky zvolených čínskych kolegov, demokraticky zvolených kubánskych kolegov. A všetci by tvrdili, že ako členovia parlamentu majú právo na túto účasť. E, preto som presvedčený, že existencia parlamentného zhromaždenia mm, e, by e, vzhľadom na znenie e, tohto e, pozmenujúceho návrhu, respektíve tohto návrhu 129 e, znamenala, že by sa museli mnohé veci zmeniť. Ja verím, že posilnenie medziparlamentnej únie a zlepšenie spolupráce medzi parlamentmi v rámci medziparlamentnej únie je lepším spôsobom, než zmena nášho to v rámci OSN. Teším sa na zajtrajšie hlasovanie, teším sa na spolupráce spoluprácu s kolegami v budúcnosti na tejto otázke, tak v rámci pracovnej skupiny, ako aj v rámci výboru. Ďakujem. Ďakujem. Um, túto otázku by sme mali dokončiť do 11.30. Takže uh, Takže teraz výmena názorov s e, so srbským premiérom Milancom Dačičom. E, takže pán Richard Howard e, viedol delegáciu Európskeho parlamentu na tieto voľby 11. mája sa konali. Bol to vlastne taký, bola to historická udalosť, lebo to bolo poprvýkrát od roku 1947 podstate, že došlo k predaniu, k odovzdaniu moci z jednej vlády na druhu. A tie e, voľby, teda tie voľby e, boli e, slobodné a účasť bola 60%, to bolo od roku 1970 najvyššia účasť na voľbách a ja teda dám hneď slovo pánu Galenovi, aby nás informoval. Kolegen, Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ak dovolíte, najskôr niekoľko čísel. A keď potom eh, prejdem k samotnému hodnoteniu, prejdem do angličtiny, pretože mám podklady všetky k tomu v angličtine. A rokovalo sa tiež v angličtine. Misia prebehla 3. apríla. Eh, dorazila vtedy do Islamabadu a potom 4. Eh, júna na budúci týždeň ukončí svoju činnosť a v druhom júlovom týždni potom predloží konečnú správu s odporúčaniami Mali sme 52 dlhodobých pozorovateľov v 26 tímoch a 46 krátkodobých pozorovateľov s diplomatmi na mieste a delegáciou Európskeho parlamentu E, bolo nás e, e, viac ako 140. Európsky parlament, našu delegáciu viedol Richard Howitt, Will Bennen, Joachim Celer, boli ďalší kolegovia, ktorí sa zúčastnili delegácie. Nemusíte sa báť, nič sa nestalo, ani dlhodobým pozorovateľom sa nič nestalo. Toľko teda k tomuto. E, tie posledné čísla, ktoré sú k dispozícii, hovoria, že celkovo 46,2 miliónov sa dostavilo k voľbám voličov a je to iba podľa posledných hodov 55 obyvateľstva, ktoré sa zúčastnilo eh, v porovnaní s 44% účasťou pred 5 rokmi. Teda je to dosť eh, významný eh, pokrok oproti predchádzajúcemu kolu. Ehm, v hlavnom meste Islamabade e, bolo 62-percentná účasť, v najväčšej provincii Punjab e, bola 60-percentná účasť e, v Sindh, k tomu patrí Karači 54%, ďalej v ďalšom regióne, kde je hlavné mesto Pešavar 55%, Belučistane 43% a vo federálnom administratívnom území kmeňového charakteru bola účasť 36 Žiaľ, v samotný volebný deň sme museli e, skonštatovať e, žiaľ útok, e, ktorý viedol k úmrtiu 64 osôb. Týkalo sa to však len jedného volebného okrsku, nemalo to žiadny vplyv na ostatné. Aktuálne volebné výsledky sú zatiaľ E, nie je celkom dispozícii, ešte sa stále prepočítavajú hlasy, niektorých sa musí ešte dodatočne hlasovať. E, tam, kde sa e, hlasovalo o kandidátoch, ktorí vyhrali aj v iných volebných okrskoch, musia si totiž zvoliť, že za ktorý napokon budú zastupovať. Máme 29 miest, ktoré ešte stále nie sú obsadené, teda nevie sa to presne, kto ich obsadí. Najväčším výťazom je PNLN, Tomasa Šarifa, tí získali z 272 eh, kresiel 145. Eh, Najväčším najväčšou eh, stranou, ktorá prehrala, je ľudová strana. Tí získali, tí získali iba 31 sedadiel z nuly na 28 sa vyšplhal bývalý kriketový hráč. Ten má taktiež významný e, počet sediel, ďalej regionálna strana v Karači, ktorá je tradične veľmi silná, má 18 kresiel a ešte ďalšia islamská strana Jamat JJUIF, e, tí majú 10 kresiel, všetky ostatné strany majú menej ako 10 kresiel. E, za pozornosť stojí, že doterajšia vládna strana, národná strana, má už len jedno jediné kreslo. Čo sa týka časového priebehu, do 20. júna sa bude ešte dodatočne voliť a hlasovať. Zrejme eh, sa ešte rozhodne o 7 kreslách v Národnom zhromaždení. Ustanovujúca schôdza parlamentu prebehne 1. Tý, 1. Jún, 1. júna, teda na budúci týždeň a v priebehu um, tých eh, troch dní chcú zvoliť aj ministerského predsedu, predsedu uh, vlády. Bude to pravdepodobne pán Šarif. Teraz by som prešla do angličtiny, pretože máme eh, závery našej misie, ktoré sú v angličtine. Nechcel by som sa príliš vzdialiť od znenia, na ktoré sme sa dohodli. Takže my sme vyhodnotili ten proces volie ako kompetívny a dokonalejší, a to aj napriek vojenskému násiliu a určitým procedurálnym nedostatkom. Niektoré z tých kľúčových zistení boli tie, že sme zistili snahu štátnych orgánov, strán aj hlasujúcich e, dožiavať zásady demokracie a zapojiť sa do volebného procesu aj napriek silnej vojenskej prítomnosti v rôznych e, častiach krajina, krajiny ako v Karáči, e, Kajba Patunku a Fata napríklad ale v Panžábe ako v najväčšej provincii prakticky nedošlo k násilnostiam a e, tá volebná účasť v Panžábe bola všeobecne vyššia než inde. A pakistánsky Talibán v zásade vyhlásil, že voľby nie sú islámske a že ľudia by sa ich nemali zúčastniť 44 e, alebo 55 volebnej účasti e, však znamená, že ľudia nepodporili tento extrémistický prístup. Okrem toho e, boli určité cieľené hrozby proti tým trom sekulárnym stranám. Ľudová strana, Národná strana a MPUM v Karáči Taliban proti ním e, vydal určité vyhlásenia, e, zamerali sa na kandidátov a zruženia týchto strán, takže e, tieto strany tratili niektorých svojich, prišli o niektorých svojich kandidátov. A to znamená, že nemohli teda nakoniec sa presadiť tak, ako by boli bývali mohli. Demokratický pokrok v Pakistane je viditeľný už od eh, volie v roku 2008. Čoraz viac eh, strán sa zúčastňuje a zdvojnásobil sa aj počet kandidátov do Národného zhromaždenia. Dlhodobí eh, pozorovatelia toto konštatovali vo veľkých častiach krajiny. V iných e, častiach krajiny však e, násilie hm, malo kontraproduktívne účinky. V Beločistane e, došlo k bojkotu aj zo strany teda achtunských nacionalistov predtým a tentokrát sa zúčastnili. Títo belučskí nacionalisti, ktorí nie sú islamisti, ale separatisti, takisto teda mm, vykonali niekoľko útokov, e, pretože sa nestotožňovali e, s týmito voľbami. Zvýšil sa dvojnásobne počet žien vo, e, ako kandidátov vo voľbách a vôbec volebná účasť žien, lebo mm, Pakistán vlastne vypracoval systém e, e, vytvárania štatistických e, prehľadov o voľbách, ktoré odlišujú jednotlivé pohlavia a takisto boli zriadené aj odliš- osobitné miestnosti pre mužov a ženy, ktorí prišli voliť len všetkých kandidátov boli ženy, to znamená, že počet žien zostáva stále obmedzený v politike. 86 miliónov ehm, ehm, ľudí ehm, sa teda zaregistrovalo ako voliacich, ale žien bolo podstatne menej, takže pre ženy je rezervovaných e, ďalších 60 e, miest, z toho 10 a ďalších 10, 10 miest, e, ktoré boli vyhradené pre nemuslimov. Nebolo to všetko obsadené. A tieto miesta vyhradené pre ženy, teda mm, bo nakoniec, ktoré neboli obsadené, e, sa rozdelia medzi jednotlivé strany. A to isté platia aj pri tých 10 rezervovaných miest, ktoré boli vyhradené pre muslimov. Novinkou v porovnaní so situáciou v minulosti je, že Pakistan ratifikoval medzinárodnú, e, medzinárodný dohovor o ľudských právach OSN a Podľa článku 25 tohto dohovoru sa stanovujú, aké sú požiadavky, aby niekto mohol byť kandidátom vo voľbách. My to teda z tohto hľadiska ako pozorovateľská misia e, hodnotíme. To je posun od roku 2008 Ďalej sa uplatňujú články 62 a 63, pokiaľ ide o právnenosť jednotlivých kandidátov zúčastniť sa ako kandidát teda volie, to znamená napríklad zaplatenie daní a podobne, ale takisto napríklad aj kritérium toho, či je ten človek eh, dobrým muslimom eh, za uplatňovanie eh, týchto pravidiel boli zodpovední e, poverení úradníci, ktorí kontrolovali e, teda tieto, tieto parametre v 272 volebných e, obvodoch. Mm, vyskytli sa aj však situácie, keď nakoniec tie pôvodné rozhodnutia boli zásadným spôsobom pozmenené ten, e, to vedenie volebnej komisie v Pakistane v podstate bolo e, zvolené na základe politických kritérií. E, ten hlavný volebný komisár bol už aj v predtým menovaný prezidentom a my sme teda vydali určité odporúčania na základe e, ktorých by v podstate parlamentný, príslušný parlamentný výbor mal rozhodovať o tom, kto bude e, teda tým vedúcim e, alebo človekom, ktorý stojí na čele toho hlavného volebného výboru. Ide o to, aby sa toto, to, tento orgán dostal v podstate mimo dosah nejakého politického boja a ide teda o to, aby to menovanie tohto hlavného komisára volebného bolo e, dosiahnuté na základe e, všeobecného koncenzu. Pán Galer, e, prepačte, musím vás požiadať, aby ste, aby ste už ukončili prednes svojho stanoviska. Je teda ešte niekoľko ďalších otázok alebo ďalších oblastí, v ktorých prišlo k zlepšeniu hoci nie je 100% uspokojivo. krát e, napríklad už nebolo toľko e, e, poukazov na to, že by snáď prichádzalo k nejakým volebným podvodom a my sme mohli takisto vďaka dobrým štatistikám, ktoré sme si urobili, mohli konštatovať, že e, PLMN a e, najväčšia opozičná strana dostali skutočne veľký priestor tak v štátnej televízii ako v súkromných e, médiách. Nebolo to úplne teda spravodlivé rozdelenie tohto vysielacieho času, ale nedochádzalo k zásahom, povedzme, zo strany vládnych orgánov. Išlo skôr o rozhodnutia teda tých jednotlivých vlastníkov médií. Pokiaľ ide o komunitu Ahmady, tá naďalej bola diskriminovaná, pretože na rozdiel od iných e, menšín sa musí registrovať na osobitných e, volebných e, zoznamoch. A, takže to v podstate viedlo k bojkotu volieb zo strany tejto komunity. Takže pri tomto sa teraz zastavím. Samozrejme, ak budete potrebovať ďalšie podrobnosti, rád vám ich postup, posku, poskytnem. Pán Hart, nepoužíva mikrofón. Možno sa bude musieť e, presunúť, hovorí pán Howitt. A to teda teraz vnesie do veci ďalší zmetok. E, demokracia je v Európe dokonale zorganizovaná. Ako vidíte, môžem robiť aj takéto veci, ale to bol vtip. E, chcem pozdraviť pána Garlera, dobrého kolegu a priateľa. On bol v roku 2008 jedným z pozorovateľov a mm, e, ten e, teda e, konštatoval jasné zlepšenie situácie vo voľbách a chcem mu teda za tieto poznatky a informácie poďakovať, ako aj ostatným kolegom. Takže je to vlastne poprvýkrát, čo došlo k takémuto odovzdaniu moci demokratickým spôsobom. Ozbrojen, predstavitelia ozbrojených síl 10 dní pred voľbami v Pakistane vyhlásili, že do toho nebudú zasahovať. My sme tomu ani moc e, neverili, ale e, nakoniec e, sa to ukázalo byť ako pravdivé. Takže e, je to krajina, v ktorej je demokracia ešte stále veľmi krehká a preto je to veľmi dôležitý pokrok. Pokiaľ ide o násilie, my sme samozrejme o tom e, hovorili. E, násilie ako také je strašné, to jednoducho nemožno e, nekonštatovať. Taliban v Pakistáne samozrejme sa snažil zamerať na voľby tak, aby to malo vplyv na volebné výsledky, ani to nemožno prehliadať. A jeden z E, takých stranických vodcov e, práve e, opísal veľmi krvavý útok na jeho stranu ako jeho spolustraníkov, ale napriek tomu sa k voľbám dostavil obrovský počet voličov a najmä pokiaľ ide o KPK v Paločistane, kde tých útokov bolo Ehm, najviac a napriek tomu tí ľudia odmietli sa nechať, e, odmietli toto zastrašovanie a išli k voľbám. A ide o to, že ak budeme teda v našich médiách v Európe hovoriť len o tom násilí, tak to nebude ucelený obraz situácie. Ja som bol e, v Panžabe napríklad, ľudia tam boli e, veľmi nadšení, značeným, išli k voľbám aj tí aktivisti jednotlivých strán boli veľmi ústretoví a toto v podstate bolo eh, poprvý krát, čo som videl, že skutočne tá volebná schránka je absolútne plná až preplnená a eh, Samozrejme, eh, vyskytli sa problémy v Karáči a podobne, ale E, tá volebná komisia to bola schopná riešiť vhodným spôsobom. Pre mňa demokracia e, je najlepšie viditeľná na tej lokálnej úrovni. To znamená, treba vytvoriť tú miestnu samozprávu a nastoliť vzťah e, medzi politikmi a obyvateľstvom. A to je proces, ktorý by sme mali v nasledujúcich rokoch podporovať pokiaľ ide o to, čo znamenajú tieto voľby, tak e, e, v prvom rade je dôležitá stabilita tejto krajiny a bezpečnosť. Je to veľmi dôležitá krajina, e, veľmi dôležitá aj zo strategického hľadiska vo svojom regióne, aj v celom svete, v globálnom meradle. Preto teda je veľmi dôležité, aby ten systém bol stabilný. Ehm, ja som e, bol prekvapený e, tým, ako veľmi efektívne e, fungoval napríklad aj ten telefonický systém, podľa ktorého voliči mohli zistiť vlastne, do ktorého volebného okrsku patria. 40 miliónov takto, ľudí to takto použilo. Ehm, bolo to skutočne pre mňa prekvapivé že to takto môže e, fungovať. V Islamabáde e, sa e, konali veľké demonstrácie na podporu jedného z kandidátov, ktorý bol v nemocnici. Na tej záverečnej tlačovej konferencii sa nás pýtali, čo znamená situácia v Pakistane pre GSP+. Samozrejme, my ako pozorovatelia sme sa nemohli e, k niektorým otázkam vôbec vyjadrovať, aby sme dostali svojmu štatútu, ale chcem len povedať, že pre mňa bolo skutočne veľkým privilégiom zúčastniť sa ako pozorovateľ e, pri voľbách v Pakistane. Boli to oveľa pozitívnejšie voľby, než by si možno ľudia e, z vonkajšieho pohľadu mohli myslieť a chcem poďakovať všetkým svojim kolegom z Európskeho parlamentu za tú rolu, ktorú tam zohrali. Ďakujem pánu Hauitovi a teraz pán Tanok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som zablažať Michaelovi Gallerovi, ktorý už po druhý krát e, to dokázal a musím e, Eh, oceniť aj odvahu, ktorú si takéto misie vyžadujú, pretože vzhľadom na hrozby násilia zo strany Talibanu a ďalších extrémistov, ktorí neverú, neveria v demokratický proces a zmene eh, vlády prostredníctvom hlasovacieho práva, skutočne to nie je jednoduché. Preto ma mimoriadne teší, že Poprvýkrát voľby prebehli demokratickým spôsobom bez vojenského zásahu, čo je dobré pre mier bezpečnosť a demokraciu v regióne. Predpokladám, že teraz e, môžete dať odpoveď na politickejšie otázky týkajúce sa novej vlády v Pakistane. Pre nás to je pochopiteľne zaujímavé e, a hovorí sa tu, že sa nový premiér poučil zo svojich skúseností aj z toho, ako prebiehali e, vojenské aktivity za Mušarapa. A veľmi E, ma teší to, čo povedal vo vzťahu k Indii, pretože veľmi seriózne hovoril o ďalšom zbližovaní s Indiou, pokiaľ ide o spor o Kašmír a o budovanie mostov. A zároveň hovoril, že si žela hovoriť aj s pakistanským umierneným krídlom Talibanu. A verím, že to nebola len volebná retorika, ale že skutočne sa prejaví v podobe konkrétnych krokov, e, ktoré budú smerovať k rozhovorom s umierneným krídlom Talibanu. A takisto ma teší, e, tešia e-maily, ktoré som dostal z britsko-pakistanskej diaspory v Londýne e, od mojich priateľov, ktorí e, poukázali na to, že za jeho vlády nebude zrejme potrebné si robiť obavy o osud kresťanskej menšiny v Pakistane. E, ďakujem. Chcú prosím spravodajcova odpovedať. Ďakujem. V rámci svojho mandátu by som chcel e, sa vyjadriť až po záverečnej správe a odporúčania EÚ týkajúce sa následného programu e, zbližovania s novými, znovozvolenými orgánmi, e, parlamentom e, a EÚ. Myslím si, že toto je rozhodujúce, je dôležité pokračovať v doterajšej 5-ročnej spolupráci. Tá politická vôľa tam je, mali by sme ju využiť a myslím si, že my sme kon- konštruktívne prispeli k stabilizácii situácie v krajine. A pokiaľ ide o ten ďalší bod, áno, po uh, voľbách premiér dokonca Eh, vyzval eh, eh, na účasť na inaugurácii. A pokiaľ ide o situáciu v Afganistane, tak hovoril o tom, že Spojené štáty majú v úmysle postupne stiahnuť svoje jednotky z Afganistanu a hovorilo sa aj o spôsobe, akým by sa to malo diať. Pán Galer, pán premiér už prišiel, takže áno, len dve minútky. A tak si myslím, že uvidíme, ako to pôjde. Pán Hovic. Uh, e, uvedomujem si, že máme málo času a e, pokiaľ ide o tú náboženskú menšinu e, a to, čo povedal pán Tenok, zaujímavé je, že Šarif pred voľbami hovoril v indickej televízii, že niektorí členovia jeho strany ho kritizujú za to, čo on považoval za symbolicky dôležité gesto zbližovania sa s Indiou. A pokiaľ ide o Taliban, treba povedať, že v tejto krajine, kde bol Taliban doteraz znázorňovaný len ako zločinecká organizácia, e, ten vývoj e, ukázal, že by sme mali brať na vedomie e, dôkazy o prepojenosti medzi pakistanským a afgánským talibanom a my musíme, ale musíme hovoriť s talibanom, musíme zaujať tvrdú pozíciu, ale musíme s nimi rokovať. A pakistanskí politici v podstate hovoria to isté. Veľmi ľutujem, ale musíme skončiť.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 Dámy a páni, kolegovia, otvárame teraz eh, náš bod 9 na programe. Som veľmi rád, eh, že tu dnes môžeme privítať spoločne s kolegom Kukanom, ktorý vedie delegáciu. Môžeme tu privítať eh, pána Ivica Dačiča, ktorý je predsedom vlády Srbskej republiky, pán premiér od nášho posledného stretnutia s vašim podpredsedom e, minulý rok sme zaznamenali veľmi významný vývoj. Dohoda s Kosovom je veľkým úspechom a taktiež nedávna dohoda o implementačnom pláne je taktiež významným krokom. Blahoželáme vám a k vášmu osobnému oduševneniu, e, k tomu, že tak výrazne prispievate k tomuto pozitívnemu duchu. E, preto chceme oceniť e, to, že vaša vláda si uvedomuje, že aj Srbsko má svoje významné miesto v Európskej únii a že sa snažíte bojovať proti korupcii veľmi aktívne. Je to rovnako dôležité ako posilňovanie princípov právneho štátu, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, čo sú E, základné predpoklady e, prístupu. Tešíme sa na stretnutie rady v júni. E, sme si takmer istí, že členské štáty zohľadnia pozitívny vývoj vo vašej krajine, tak ako aj my robíme. Myslím, že táto pozícia, ktorú ste zaujali a výsledky, ktoré máte za sebou, nás všetkých smerujú správnym smerom. Vieme všetci, aké zložité to je. Je tam mnoho e, emocionálnych, politických, historických, kultúrnych otázok, e, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. E, sú to otázky, ktoré sú v srdci vášho národa. Veríme, že sa to podarí všetko vyriešiť v pokoji a v miery, v záujme vašej krajiny a v záujme nás všetkých. Veľmi sa teraz tešíme na vaše vyjadrenia a s veľkým záujmom si ich vypočujeme. Nech sa páči. Poštovani gospodine Brok, poštovane Vážený pán Brok, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie na schôdzu výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Ak dovolíte, hneď v úvode by som chcel vysloviť našu uspokojenie s nedávno schváleným uznesením v Európskom parlamente o európskej integrácii Srbska z 18. apríla, ktoré e, popisuje aktuálnu situáciu v e, integrácii Srbska do EÚ, pričom e, naša vláda dostala týmto nový vietor do plachiet aby sa naďalej snažila približovať Európe. Srbsko za posledné obdobie vykonalo mnoho významných krokov v snahe zabezpečiť svoju európsku budúcnosť. Odporúčania Rady Európy z decembra minulého roka sme e, vzali veľmi vážne. Začíname teraz diskutovať, e, e, respektíve rokovať a začiatok samotných rokovaní je pre nás naozaj reálnym cieľom. Srbsko začalo dialog s Prištinou na najvyššej politickej úrovni, pričom e, sa ako mediatorka tohto dialogu zúčastňovala vysoká predstaviteľka Katrin e, Eštenová. Začali sme to s dobrou vierou a s ochotou e, presne určiť a nájsť udržateľné a dlhodobé riešenie v prospech a v záujme oboch strán. Eh, bolo to spojené s veľkým politickým rizikom a 19. apríla Srbsko napokon eh, uzavrelo dohodu s Prištinou a vyriešili sme situáciu Srbov v Kosove. Bol to naozaj historický krok vpred eh, a vyriešil mm, problém Srbov na území Kosova. Srbsko zatiaľ neuznáva nezávislosť Kosova, ale uvedomuje si aktuálnu situáciu priamo v teréne a taktiež si uvedomuje, ktoré témy sú mimoriadne dôležité pre bežných ľudí v teréne a taktiež, e, ktoré sa musia riešiť priateľným spôsobom pre všetkých. Dohodlo sa, že um, sa vytvorí e, Združenie e, miestnych zastupiteľstiev v Kosove srbského pôvodu a že taktiež budú zohľadňovať práva menším v súlade s chartou o právach menšín E, miestnych samozpráv. Srbské inštitúcie v Kosove budú pod ohľadom Prištiny, ale budú mať jasne zadefinované práva a povinnosti v súvislosti s, so samostatnosťou aj v samotnom systéme fungovania, aj v oblasti financovania. Chcel by som upozorniť, že to neznamená vytvorenie e, Republiky Srbskej. V tým, tomto boli e, mnohé dilemy, e, ktoré sa objavovali v mnohých členských štátoch. Myslím, že táto dohoda je mimoriadne dôležitá pre novú fázu vo vzťahoch medzi Srbskom a kosovskými Albáncami a výrazne to prispieje k bezpečnosti všetkých ľudí v tomto regióne a bude to základ pre nový a rýchlejší, dynamickejší ekonomický rozvoj. Ďalším krokom, ktorý je potrebný na získanie konkrétneho dátumu pre začiatok rokovaní, je implementácia dohody s Prištinou. Je v našom záujme implementovať túto dohodu v plnej miere. A v tomto nie sú naozaj žiadne dilemy. Za posledné dni Srbsko schválilo implementačný plán a Chcel by som vás ubezpečiť, že srbská vláda bude robiť všetko, čo je v jej silách, aby plne implementovala tento plán v praxi a aby úplne odstránili tú poslednú prekážku, ktorá stojí pred prijímaním rozhodnutia na Európskom samite. Vážení poslanci, teraz by som sa chcel vyjadriť k reformám, ktoré v Srbsku eh, prebiehajú. Vláda sa aktívne zapája do schváľovania stratégie pre E, reformu súdnictva, pozmeňovacie návrhy v legislatíve o súdnictve a taktiež e, vytváranie zákonov o súdnictve, e, pričom počítame aj so zriadením akadémie súdnictva máme e, konkrétne schválený 5-ročný plán. Chceme sa orientovať na vytvorenie transparentného systému súdnictva, ktorý bude propagovať kvalitu spravodlivosti a prezentovanie princípov právneho štátu. E, činnosť vlády v oblasti boja proti korupcii sa môže označiť za veľmi úspešnú. Uznalo sa to aj v správe Európskej komisie a Európskeho parlamentu schválenie novej stratégie a akčný plán pre boj proti korupcii e, sa chystajú schváliť a hlavné princípy budúcej stratégie sú absolútne netolerancia voči korupcii a taktiež e, predsedzovanie princípov právneho štátu. Stratégia taktiež predpokladá e, vytváranie nových organizácie ako spoluprácu týchto orgánov a spoluprácu prokurátorských orgánov a policajných zložiek. Chcel by som zdôrazniť, že okrem toho, že na koncu minulého roka sme upravili v našej legislatíve isté ustanovenia a tento rok máme v pláne pristúpiť k ďalším podrobnejším úpravám trestného zákonníka, ktoré by vytvorili lepší právny rámec e, proti korupcii. Taktiež sa chystáme pracovať na stratégii e, proti diskriminácii v Srbsku a schválenie tejto legislatívy sa plánuje v druhej polovici tohto roka táto stratégia rozsiahlo eh, pojme celú tému antidiskriminácia, taktiež eh, posilní pozíciu eh, najzraniteľnejších sociálnych skupín. Taktiež sme prijali opatrenia, aby sme zlepšili pozíciu žiadateľov a záli, aby sme bojovali naďalej proti korupcii a organizovanému zločinu. Na konci minulého roka sa počet žiadateľov o, azyl znížil a, podľa príkladu Nemecka, ktorý je veľmi pozitívny, Vidíme, e, že tam e, výrazne poklesol počet e, utečencov. Snažíme sa postupovať v súlade s európskymi štandardmi, ale musíme upozorniť, že takéto zrušenie e, vizovej povinnosti by malo veľmi e, závažné negatívne dopady. Naša vláda sa snaží spolupracovať s ostatnými e, v schváľovaní novej stratégii boju proti diskriminácii. Tento dokument sa bude sústraďovať na diskriminované a najzraniteľnejšie sociálne skupiny, ktoré sú vystavené diskriminácii. Musím upozorniť, že toto je prvý štátny dokument, ktorý sa bude zaoberať otázkou komunity LGBT a taktiež predniesie celý rad opatrení mm, zameraných na osranenie diskriminácie. Ďalej, čo sa týka niektorých menšinových otázok, e, v potrebnom dobe sme zaznamenali pokrok najmä čo sa týka pravidelnej komunikácie s e, Radou pre národné e, menšiny, taktiež sme ostranili problémy vo financovaní a prijali sme iniciatívy na opätovné oživenie Republikovej rady pre menšiny. Dovolte mi teraz vyjadriť sa k tej najvýznamnejšej otázke a to je ekonomická situácia a celá ekonomika našej krajiny. Ako viete, problémy, ktoré e, vyplývajú z hospodárskej krízy, majú dopady aj na Srbsko. Nezamestnanosť je našim najzávažnejším problémom, už prekročila 25 Mzdy a dôchodky sú na veľmi nízkej úrovni zniženie životnej úrovne občanov je eh, naozaj hmatateľné, aj keď sú veľmi pozbudivé ukazovatele, ktoré naznačujú, že Srbsko sa už pomaly spamätúva z krízy. Eh, tieto nie sú veľmi viditeľné v bežnom eh, každodennom živote a rozhodne Vyhliadky na členstvo v EÚ by boli vynikajúcim signálom pre investície a pre investorov do Srbska. E, kooperatívne výhody sú veľmi dobre známe. E, vzdelaná a nízkonákladová pracovná sila, ďalej vynikajúci e, právny systém, ďalej je systém dohôd o voľnom obchode s mnohými neeurópskymi krajinami, spolupráca s Európskym parlamentom medzi E, Európskym parlamentom a našim národným zhromaždením Srbska, ktoré, e, ktorá vedie k medziparlamentnému dialogu, ďalej delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy e, s juhovýchodnými krajinami Európy a ďalej výbor AFED Európskeho parlamentu sú veľmi dôležité pre Srbsko. Očakávame, že po ďalšom samite sa úroveň týchto vzťahov ešte zvýši a vyzývam vás, aby ste e, neváhali zintenzívňovať vzťahy medzi vašim parlamentom a našim e, zhromaždením. Vaša podpora integrácie Srbska je pre nás mimoriadne dôležitá. Na záver dovolte mi spomenúť tému, ktorá je rovnako dôležitá ako ekonomický rozvoj regiónu východnej Európy a síce politika rozširovania Európskej únie. Ja ako predseda vlády krajiny, ktorá obchoduje takmer so všetkými, respektíve s dvoma tretinami krajín Európskej únie, by som bol rád, keby pokračoval proces rozširovania. Nemalo by byť dôjsť k spomaleniu po vstupe Chorvátska v najbližších týždňoch E, Európska únia sa potýka s mnohými problémami, ale politika rozširovania Európskej únie je jednou z najúspešnejších e, politik EÚ v celej histórii jej fungovania. A v dôsledku toho vzťahy medzi krajinami EÚ sa zlepšujú, prehlbujú. E, je v samotnom jadre existencie Európskej únie ako najväčšej predstaviteľky mierového projektu v Európe aby sa rozširovala Srbsko, nežiada nejaké nové pozmenené pravidlá, ale to, čo je dobre známe a uznávané ako kritéria členstva, by sa mali vzťahovať aj na Srbsko. Chcel by som vás ubezpečiť, že Srbsko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby splnilo svoje úlohy a veríme, že proces integrácie Srbska je mimoriadne dôležitý aj pre integráciu celého regiónu a že Srbsko a že Európska únia uzná úsilie Srbska takým spôsobom, aby celý región aj Srbsko sa priblížili Európskej únii a aby ste nás prijali e, jedného dňa ako plnoprávneho člena. Chcem sa vám ešte raz na záver poďakovať za vašu podporu, e, ktorú zaznamenávame od veľkého počtu poslancov a taktiež e, ďakujeme za to, že v roku 2020 chcete menovať e, Belehrad e, za Európske hlavné mesto kultúry. Je to dôležité aj preto, že sú tu rôzne kultúrne vplyvy, ktoré Srbsko zaznamenalo vo svojich dejinách, keď bolo krajinou, ktorá mnohé roky bola na pomedzi medzi východom a západom. Je to krajina, kde sa narodilo viac ako 20 e, rímskych e, cisárov v priebehu e, rímskej ríše. A taktiež pred 17 storočiami tam Konštantín schválil svoj slávny milánsky edikt, na základe ktorého kresťanstvo sa legalizovalo v Európe. Preto vám ešte raz ďakujem a isté, že som vám k dispozícii a veľmi ochotne odpoviem na vaše otázky, ako som už povedal pánovi predsedovi výboru. Veľmi rád si vypočujem aj vaše návrhy, pripomienky. Nezabúdajte, že Srbsko už stratilo veľa času. HDP v Srbsku je 60%, 65% toho, čo bolo v roku 1989. E, Srbsko dnes už nemôže robiť malé kroky vpred. My potrebujeme skoky vpred práve kvôli tomu, e, čo sa spája s našim národom, majú ľudia naozaj ťažký život e, v Srbsku, ale všetky významné cesty, ako aj cesty do Európskej únie, sa musia začať e, neskôr prvými krokmi. Tie sú spravidla tie najťažšie. My sa domnievame, že už tieto prvé kroky máme za sebou a môžem vás ubezpečiť, že budeme e, s plnou zodpovednosťou pristupovať e, k implementácii všetkého, čo bolo schválené v dialogu s Prištinou a taktiež, čo sa týka interných reforiem v Srbsku. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem. A teraz má slovo pán Kukan. Ďakujem, pán predseda, za slovo a vítam veľmi srdečne eh, premiéra Dačiča. Som rád, že je tu s nami v Európskom parlamente v tomto výbore. Eh, ja poznám tu eh, ten región a vašu krajinu trocha a som si plne vedomý toho, že na implementovanie zmien, ktoré ste spustili, treba skutočne veľmi veľké osobné aj politické odhodlanie a preto ma e, veľmi povzbudili výsledky novej vlády Srbska a pamätám si, že v dobe, keď e, e, sa sformovala koalícia, tak sa v tom programe jasne hovorilo, že chcete ísť smerom do Európy, do Európskej únie je to pozbudzujúce, že doposiaľ e, sa vám darí dodržiavať to, čo ste vtedy povedali a museli ste prekonať veľa prekážok na tejto ceste. Je to veľmi dôležité a keďže už ste sa dostali na tejto ceste tak ďaleko, tak vás chcem hlavne pozbudiť, aby ste to nevzdávali. Viem, ako je to ťažké, ale verím, že máte podporu nás všetkých Takisto by som chcel vyjadriť eh, svoju vďačnosť členom delegácie eh, z juhovýchodnej Európy, juhovýchodnej Európy za eh, to, že navštívili Belehrad. Bolo to veľmi zaujímavé, skutočne venovali ste nám nie 20 minút, ale 2 hodiny. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé vypočuť si od vás všetky tie informácie a tie historické zmeny, ktoré e, v Srbsku nastali a jeho zakotvenie v Európskej únie samozrejme je niečo, čo je náročné a veľmi, je to, je to skutočne obrovská úloha, ale vy ste nám ukázali, že ste skutočne odhodlaní a že sa touto cestou ďalej uberáte. Máte teda všetku našu podporu. vážený pán e, predseda vlády. Nebudem však pokračovať e, v tomto duchu. Chcem vám len povedať, e, že vám ďakujem za tieto veľmi jednoznačné, jasné informácie a chcem sa spýtať jednu otázku. Je to dobrá príležitosť, aby ste sa vyjadrili k jednej otázke, ktoré nevyhnutne vzbudzujú určité obavy v tejto miestnosti. A v, tom, v tomto parlamente vztahy, vzťahy medzi Srbskom a Ruskom. Niektorí e, ľudia sa nazdávajú, že ten proruský prvok vo vašej politike je príliš silný a e, kriticky to komentujú. Samozrejme, nie je žiadnou chybou mať dobré vzťahy s Ruskom, aj my sa o to snažíme, ale vo vašom prípade sú určité pochybnosti aj vzhľadom na to historické pozadie, lebo Srbsko má prirodzené vzťahy s Ruskom, a dobré vzťahy. Takže eh, mohli by ste nám predsa len vysvetliť, eh, aký je váš pohľad na vec, vaša filozofia v tejto oblasti? aby sme jednoducho nevytvárali e, živnú pôdu pre ďalšie špekulácie. Ďakujem vám. Kolegovne a kolegovia, mám tu pomerne dlhý zoznam e, ľudí, ktorí sa hlásia. Každý rečník bude mať teda dve minúty, prosím. E, ďakujem. Pán Kačín. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam e, pána predsedu vlády. Vaša návšteva je pre nás veľmi povzbudivá a, a myslím si, že to pozbudujúce aj na vašej ceste do Európskej únie. Ja dúfam, že vaša prezentácia bude predstavovať e, ďalšie takéto povzbudenie a že prispieje eh, k maximálnemu urýchleniu realizácie vašich eh, snách, pokiaľ ide o stanovenie dátumu vášho pristúpenia. Eh, je to teda pre všetkých nás povzbudzujúce. A treba teda aj našim kolegom vysvetliť, prečo si um, Srbsko zasluhuje, aby sa už stanovil dátum. Ja s tým súhlasím, že to tak má byť, ale myslím si, že aj vaša návšteva k tomu prispeje. My hlavne oceňujeme rolu Srbska ako určitého príkladu, ktorý si zasluhuje pozornosť a um, nadväznosti na Macedónsko, Bosnu, Hercegovinu a podobne. Takže sa teraz musíme uh, jednoducho posunúť od, tej, od toho imaginárneho Srbska k tomu konkrétnemu Srbsku v teréne a tie vaše e, snahy si skutočne zasluhujú e, uznanie a e, treba skutočne sa vašou pozíciou v Európe zaoberať a niektoré otázky vyriešiť. E, chcem sa najskôr e, v prvom rade spýtať e, na implementáciu. Čo máte v úmysle um, do toho dátumu pristúpenia, teda schváliť v Národnom parlamente napríklad zjednotenie telekomunikačných služieb alebo na poli energetickom v tej perspektíve do 15. júna. Čo máte teda v úmysle urobiť e, v tomto zmysle a v tomto smere? No a zaznamenali sme e, v médiách aj e, správy o rekonstrukcii vašej vlády, takže čo máte v úmysle tam zmeniť alebo rekonstruovať? Ďakujem. Pán predseda. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ehm, ehm, pán premiér, či, e, vítam vás tu na pred našim výborom pre zahraničné veci. Blahoželám vám k podpisu toho diskusovom. Toto je cesta, ako treba e, zahojiť staré rany. A to je jediná cesta k európskej integrácii. Myslím si, že dialog, tolerancia a oslobodenie sa od niektorých starých prístupov, to je cesta, ktorou by sa malo ísť. E, vážený pán premiér, dovolujem si a dovolil e, si využiť vašu návštevu v Európskom parlamente na túto otázku. Ja viem, že vy si uvedomujete, že e, veľký význam pre akademický život, pre médiá, pre všetkých ľudí v krajine má prístup k archívom bývalej štátnej bezpečnosti z komunistickej éry v bývalej Juhoslavii. Tieto archívy by mali byť sprístupnené súčasným uh, republikám, nezávislým republikám, ktoré vznikli po rozpade Juhoslávie. Ja viem, že to je náročný cieľ, nie len vzhľadom na odpor, ktorý kladie Srbsko, ale aj vzhľadom na ten systém agentov, ku ktorému patrili aj ľudia, ktorí zastávajú e, pozície v cirkvi, v diplomácii a podobne. Podobne to je u nás v Bulharsku. Máte nejakú predstavu o tom, či by ste mohli súhlasiť s otvorením týchto archívov, alebo ste proti tomu. Skúsenosti ukazujú, že posttotalitné krajiny v, vo východnej a južnej Európe, ktoré urobili tento krok, boli oveľa úspešnejšie, než boli tie krajiny, ktoré zachovali utajenie týchto dokumentov. Tak e, želám Srbsku všetko dobré na jeho ceste k európskej integrácii. Môžete počítať s našou pomocou. Pán Rovček, predseda pracovnej skupiny pre Západný Balkán. Ďakujem, pán eh, predseda. Dobrodošli, vítajte vo výbore AFED. Pán premiér, dovolte mi najprv zablahoželať vám k vašej odvahe. Ja viem, aké ťažké je eh, potýkať sa s takýmto eh, veľkým eh, historickým, emocionálne nabitým bremenom eh, a takými vecami, ako je Kosovo a podobne. Takže blahoželám vám odvahe k vašej dohode s Prištinov. Viem, že bol prijatý plán implementácie a myslím, že všetci súhlasíme s tým, že to bol krok správnym smerom. Naša sociálno-demokratická skupina takisto oceňuje vaše reformy. Hovorili ste o reforme reforme súdnictva, menšinách, e, právnom štáte a podobne e, ste na správnej ceste a my si myslíme, že vás za to treba oceniť. A teraz už závisí na EÚ, na vládach a na vašej vláde, teda aby ste svoje sluby plnili a Srbsko by na ďalšom, respektíve závisí to od vlád členských štátov EÚ a na budúcej rade by malo dostať Srbsko našu podporu. E, uvidíme, že ako na, nakoľko dôležité to bude Belehrad považovať do roku 2020. Tento dátum 2020 by sme mali mať na pamäti, keď hovoríme o rozšírení a keď hovoríme o rozvoji, nielen e, e, pre e, Belehrad, ale pre celé Srbsko, lebo Srbsko je krajinou, ktorá má kľúčový význam pre celý západný Balkán. A s tým súvisia moje dve otázky. Hovorili ste o ekonomike. My vieme, aká ťažká je vaša ekonomická situácia. Máte 20 nezamestnanosť, ktorá je v prípade mládeže ešte vyššia. Takže potrebujete projekty, e, strategické projekty v oblasti infraštruktúry. A moja otázka teda, um, sa týka prepojenia Belehradu jednak diálnicami ako aj rýchlovlakmi so všetkými okolitými hlavnými mestami, ako je Budapešť, Skopie, Bukurešť, mesta v Grécku, Sofia. A, čiže tieto projekty by mohli napomôcť e, hospodárskému rozvoju. Ako to vnímate? Ďakujem, pán Brantner. Pani Brantner. Ďakujem pekne. Aj ja vás, mene našej skupiny, vítam tu u nás. Neskôr by som vás chcela zablahoželať k tomu, čo ste naozaj s veľkou odvahou a s vedomím ďaleko siahlých dopadov na vaše obyvateľstvo dosiahli. Je potrebné naozaj si uvedomiť, že to je v dlhodobom záujme vášho obyvateľstva a to všetci veľmi oceňujeme a blahoželáme vám k tomu najmä vám e, želáme, aby ste sa naďalej uberali touto cestou. Ak tie dve krátke otázky a jedna poznámka. Čo máte v pláne urobiť, aby aj Srby v Severnom Kosove dostali nejaký spôsob, ako sa vyjadriť, aby získali hlas? aby ste sa dozvedeli, čo presne plánujú. Podľa mňa to je dôležité a môže to veľmi zavážiť, ak budeme mať podporu, ak budete mať podporu ľudí, ktorí priamo žijú v tomto regióne. Teda bolo by vhodné, keby ste našli nejaký spôsob, ako ich e, počúvať ďalej. Po druhé, e, čo sa týka implementácie pravidiel kosovskej policie, aké e, kroky máte v pláne, aby ste testovali aj na pozadí jednotlivých osôb, ktoré by mali prejsť e, do týchto policajných zložiek. Máte nejaký proces naplánovaný, ktorý by vychádzal z vašej spolupráce, e, respektíve e, tak, aby ste sa trošku vzdialili od tých nepríjemnejších skúseností z minulosti. No a posledná vec, spomenuli ste ekonomickú situáciu Srbska, že už začínate pomaličky vidieť svetielko na konci tunela E, myslím, že ste ešte stále v dosť závažnej situácii a najostatnejšie správy ehm, a výzvy finančnej rady sú dosť nepokojujúce a taktiež vyzývajú k ďalším krokom v tomto smere. Myslím, že v týchto časoch e, by ste to nemali brať na ľahkú váhu. Môžem vás ubezpečiť, že my v Nemecku budeme rozhodne ďalej bojovať za váš vstup a hlasovanie v Nemecku rozhodne zohľadní aj to, že sme za ďalšie rozširovanie nielen po Chorvátsku, ale aj ďalej. A to platí aj naďalej z našej strany. Ďakujem pekne, pán Tanok. Pán predseda, e, pán premiér Dačič, vítam vás v našej skupine. Ja som dlhoročným priateľom Srbska a samozrejme vítam túto dohodu medzi Belehradom a Prištinou. Moje návrhy a predpovede, e, že skôr či neskôr bude potrebné rozdelenie, možno, že sa to nepotvrdí, ale e, viem, že posledný kráľ Juhoslovanska e, Peter bol vypískaný, keď poukázal na to, že niektoré nacionalistickejšie prvky v e, Srbsku, e, že nie sú nadšené týmto e, dílom. Včera pán Kukan hovoril s bosnianskými predstaviteľmi a aj tu by som sa chcel spýtať, ako vy budete riešiť tieto komunity, ktoré majú pocit, že ste s nimi dostatočne nekonzultovali. Predovšetkým pokiaľ ide o srbské komunity, ktoré by sa na základe dohody mali dostať pod vládu Prištiny. A aké sú vaše vzťahy s vašimi um, susedmi, ako je napríklad Čierna hora? Tu nadvezujem na otázku pána Kukana. Uh, Eh, Čierna hora rokuje o pristúpení. Myslíte si, že by eh, aj vaša krajina mohla v tomto smere eh, byť, nasledovať príklad Čiernej hory, alebo myslíte si, že viete prispieť k riešeniu problému názvu eh, Čiernej hory a neobávate si, že by Chorvátsko mohlo stiažiť eh, váš proces pristupovania k EÚ vzhľadom na vaše predchádzajúce dlhoročné konflikty? Ďakujem, pán predseda. Eh, pán premiér, vítam vás. A my, sa, my považujeme za čest, že vás tu môžeme privítať e, Srbsku a celému regiónu. Želáme veľa úspechov. Um, toto, e, tento moment nasleduje po dlhom období nestability v regióne. Moja otázka je, aké, e, predpokl- aké sú vaše predpoklady týkajúce sa ďalšej spolupráce a vývoja a ako vnímate e, to, že príležitosť, aby ste vy aj vaše susedné krajiny využili tento historický moment. Pán Bostinau, Ďakujem, pán predseda. E, skutočne ma teší, pán predseda vlády, že vás tu môžeme privítať a e, skutočne teraz to bude, o teraz to bude oveľa ľahšie pre nás ako priateľov Srbska organizovať e, stretnutia s srbskými predstaviteľmi. Ale teraz prejdem do Rumunčiny. Chcel by som vám povedať toľko, pán predseda vlády aj svojim kolegom, e, že tí, len tí, ktorí chápu komplexnosť a zložitosť situácie a taktiež neuveriteľnú zodpovednosť, ktorú nesiete na svojich pleciach a odvahu, ktorá e, je potrebná prevedenie v Belehrade a v Prištine, aby e, ste urobili takýto významný krok, len tí dokážu pochopiť význam takéhoto rozhodnutia. Takže oznámte aj politickým eh, stranám v Belhrade, že naozaj si veľmi ceníme ich úsilie, či už sú z menšín alebo z väčšinových strán, eh, pridali sa k tejto dohode. To je naozaj historický krok. Zároveň by som vám chcel povedať, že odteraz sa veci už nebudú vyvíjať až tak zložito ale nie je dôvod, e, aby Srbsko dostávalo nejaké nové ďalšie podmienky, ktoré musí plniť. Ja som si istý, že rada stanoví konkrétny dátum začiatku rokovaní o vstupe, pretože úloha Srbska pre integráciu celého regiónu je naozaj významná. Naozaj si teda ceníme úsilie vašej vlády. Ďakujem. Prego. Bajgo, nech sa páči. Predsedujúci, spoštovaný gospod predsednik vlády. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, eh, budem hovoriť eh, pomaly a aby som sa nezamotal do spleti rôznych jazykov a chcem vám pogratulovať eh, k tej reforme politiky, ktorú, eh, ktorú realizujete, na ktorej ste sa dohodli so svojím koaličným partnerom. Eh, toto je skutočne moderná politika a predstavuje to modernú európsku cestu, cestu smerom do Európy. E, š, e, za prezidenta Dnošeka sme pripravovali plán pre Kosovo a som veľmi rád, že väčšina, väčšia časť tohto plánu sa skutočne implementovala v novom e, vzťahu, takisto, na ktorý ste nastolili, na ktorom ste sa dohodli. Chcem povedať toto. Srbsko Srbsko získalo nepochybne e, nastolilo novú líniu, politickú líniu a ja dúfam, že sa stane členom Európskej únie. Bol by som rád, keby sa to stalo. Mám pre vás dve otázky. Pokiaľ ide o politické aktivity súvisiace s autonómiou Vojvodiny, sú súčasťou vašej vládnej politiky, alebo necháte, povedzme, Vojvodinu, ponecháte Vojvodinu e, ako, povedzme, taký, e, e, takú avantgardu svojej politiky. A pokiaľ ide o sever Kosova, nemyslíte si, že situáciu, ktorá tam je, možno vnímať ako niečo, čo nie je úplne napríklad v súlade s tým postojom, ktorý ste prijali v Prištine v rámci dohody. Ja by som vám chcel teda zašľať veľa, veľa úspechov. E, dúfam, že sa vám podarí e, presvedčiť srbskú verejnosť, že tieto rokovania o e, pristúpení k Európskej únie budú úspešné. Takže sa vám to podarí. Ďakujem. Pani Kopa, prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda vlády, e, je pre nás veľkým potešením, že ste tu. Ako tieňová spravodajkynia skupiny socialistov, ktorá e, zomrením na Srbsko, vám chcem zagratulovať e, k riešeniu otázky, otázky Kosova. Ako už veľa mojich kolegov povedalo, je to príklad hodný nasledovania v prípade iných regionálnych konfliktov. Takže teraz už možno začať rýchle rokovania medzi Srbskom a Európskou úniou o pristúpení. My v politickej skupine všetky vaše snahy podporíme. Pokiaľ ide o reformu, ešte stále je veľa víziev, pred ktorými e, srbská vláda stojí v tých hlavných sektoroch, ale e, určite tak my, ako aj celý Európsky parlament, budeme na vašej strane. Veľa kolegov sa vás pýtalo na vaše, pýtalo na vaše vzťahy s rôznymi inými krajinami. A samozrejme, Srbsko je veľkým regionálnym hráčom a dôležité sú jej, jeho vzťahy aj s Tureckom. Nadvezujete e, pomerne úzke vzťahy s, s Tureckom. Aký je váš pohľad na túto vec? Pani Luneček, napokon. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem v mene skupiny zelených pána Dačiča privítať eh, na zasadnutí tohto výboru. Ja som bola spravodajkyňou pre Kosovo. Chcem skutočne oceniť to, čo ste vy a vaša vláda urobili od doby, keď ste nastúpili do úradu. Ešte predtým, než ste nastúpili, tak už vtedy ste vyjadrili eh, toto svoje odhodlanie, ako povedal pán Kukan, Chcem vám skutočne poďakovať za osobnú aj politickú odvahu a odhodlanie, že ste sa podujali na tento maratón, ktorý ste začali minulý rok a už ste sa dostali blízko k tým 40 kilometrom. Ešte možno vám zostávajú 2 až 3 kilometre, aby ste skutočne ten maratón ubehli ktorý ste začali minulý rok a my vám chceme vyjadriť svoju plnú podporu, aby sa to všetko podarilo doviesť do konca, do konca dohoda medzi Srbskom a Kosovom a aj to, aby ste teda do, dostali dátum na začiatok e, prístupových rokovaní s Európskou úniou a aby ste teda dosiahli skutočne plnohodnotnú e, dohodu. Samozrejme, e, sú ešte prekážky na tejto ceste a chcem sa vás spýtať na jednu vec, ktorá sa vyskytla v poslednej doby, dobe. Na budúci e, týždeň bude summit o spolupráce s juhovýchodnou Európou, kde budú zastúpení aj ministri. To znamená, bude to stretnutie na vysokej úrovni. Bohužiaľ, hoci RCC vyslalo e, pozvanie e, k vám, tak e, bohužiaľ prezident Nikolič tú účasť vlastne svojim postojom zmaril. Niektoré E, totiž ide o to, že niektoré strany ešte nie sú úplne e, zrozumené s tým, že by sa malo e, na týchto fórach zúčastňovať aj Kosovo. Takže chcem sa spýtať, čo budete robiť? Všetky dosiahnete to, aby všetky srbské orgány na všetkých úrovniach teda postupovali spôsobom a smerom, ktorý ste vy vytýčili na vládnej úrovni? Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Piermiernovi, eh, DG Enlargement. Ďakujem. Nuž, eh, som skutočne veľmi rád, že môžem vyjadriť eh, svoje ocenenie Srbsku a vlastne za ten historický krok, ktorý Srbsko urobilo a konkrétne vám, pán predseda vlády, za to odhodlanie, ktoré ste preukázali za ostatný mesiac vo v rámci dialógu na vysokej úrovni o Kosovu, ktorý e, umožnila Lady Ashtonová. E, vy ste sám povedali, že ste boli inšpirovaní Európskou úniou ako mierovým projektom. To ste povedali vo svojom prejave vaše aktívne zapojenie do dialógu a tie odvážne kroky, ktoré ste urobili a ktoré ste presadili aj u seba doma. A to je takisto veľmi dôležitý prvok. Skutočne e, si zasluhujú uznanie a už priniesli aj pozitívne odporúčania tohto výboru, pokiaľ ide o vaše prístupové rokovania. My teda samozrejme chceme, aby sa e, ten akčný plán plnil dôsledne, ako aj ďalšie prvky, na ktorých sme sa už dohodli a dúfame, že sa podarí čoskoro dosiahnuť dohodu aj e, v oblasti energetiky a telekomunikácií. E, tento krok, v Kos- pokiaľ ide o Kosovo, je nepochybne veľmi dôležitý, dôležitý pre občanov na oboch stranách, ale takisto prispieva aj k stabilite v celom regióne a je aj pozitívnym príkladom pre mnoho ďalších nedoriešených bilaterálnych sporov, ktoré v tejto oblasti existujú. Pán File nedávno, komisár File navštívil Srbsko a diskutoval o reformách, ktoré vaša vláda rozbehla a my teda očakávame, že stratégie v oblasti súdnictva, boja proti e, korupcii a proti diskriminácii sa podarí doviesť e, do cieľa a to aj vďaka našim odporúčaniam. Dnes e, sú to veľmi dôležité otázky, ako už povedal pán predseda Bok a preto som takisto e, na strane tých e, poslancov parlamentu, ktorí vyjadrili svoju e, nádej, že na konci júna bude Srbsko pozvané, aby tak urobilo ďalší krok v integrácii do Európskej únie. A to takisto vyšle veľmi pozitívny signál pre celý región. Zaznelo naozaj mnoho otázok. Nech sa páči, máte teraz priestor odpovedať. Puno dámy, gospodo poslanici. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci. Tieto otázky sú o mnoho jednoduchšie ako tie, na ktoré budem musieť odpovedať v srbskom parlamente, pretože budeme mať na programe hospodárske ekonomické témy. Chcel som sa poďakovať všetkým, ktorí položili otázky, ktorí vystúpili v diskusii. Ďakujem vám za váš eh, veľmi eh, živý záujem o situáciu v Srbsku. Chcem sa vám poďakovať aj za slova podpory pre naše eh, ďalšie kroky a otázky, ktoré ste kládli. No, už myslím, že na mnohé z nich som už odpovedal, ale možno by som e, sa k niektorým ešte vyjadril. Čo sa týka implementácie, my sme schválili plán implementácie a ten stanovuje konkrétne lehoty a kroky, ktoré sa musia splniť. A tento plán pozostáva z viacerých častí. Poprvé, e, zmena legislatívy, tá je kľúčová pre implementáciu dohody. To musí splniť obe strany. A ďalšia otázka sa týka policajných zložiek, ďalej je to otázka súdnictva, mm, komunálnych volieb na jeseň, ďalej fungovanie spoločenstva občanov povodu, pôvodu, až e, kým prebehnú voľby. E, pracovné skupiny budú e, zasadať v najbližších dňoch a očakáva sa, že s istou mierou ťažkosti, väčšou alebo menšou, sa podarí plán implementovať ruka v ruke s týmto plánom implementácie, taktiež naďalej rokujeme o otázkach energie a telekomunikácií. Aj tu máme stanovené lehoty a aj táto otázka je v záujme oboch zúčastnených strán. Musel, mali by sme investovať čo najviac úsilia a taktiež ochoty eh, dosiahnuť kompromis. Náš prístup bol od samotného počiatku jasný, e, nehovorili sme o ničom, čo by súviselo so štatútom. Celý dialog e, e, prebehol neutrálne. A ďaká tomu, a taktiež vďaka tomu, že tu nejde o to, či Srbsko uzná alebo neuzná nezávislosť Kosova, sme pristúpili na diskusiu o Kosove na základe rezolúcie 12.11 a taktiež e, čo sa týka účasti e, Srbov na politickom živote v Kosove. To znamenalo istú mieru reforiem, zmeny, integrácie niektorých e, už existujúcich inštitúcií, taktiež vznik nových inštitúcií po implementácii dohody. Isté, že je v našom záujme, aby Srby v Severnom Kosove a všeobecne Srby v Kosove sa zúčastňovali tohto procesu implementácie dohody. Nepodarí sa ju totiž plne implementovať, ak e, ju bude implementovať iba samotný Belehrad a preto je potrebné e, nadalej viesť politický dialog a ja aj prvý podpredseda vlády, pán Gučiš, ktorý by cestovali do Kosova, hovorili s tamojšími Srbmi, povedal im, že sa budeme snažiť zapojiť ich v čo najväčšej možnej miere do tohto procesu implementácie. Ako iste viete, plán implementácie počíta s tým, že súdnictvo a policajné zložky sa musia transformovať a zapojiť do nových inštitúcií, ktoré aspoň teda podľa aktuálne platnej legislatívy, e, budú si existovať, to musí prebehnúť do konca tohto roka. Máme taktiež krátkodobé úlohy, ktoré sa musia splniť do júna, 28. júna. A tento proces sa nepodarí dovtedy završiť. Dôležité je však to, aby všetci boli presvedčení o tom, že tu nejde o nejaké taktické vyčkávanie, alebo o prekročenie tohto dátumu, aby sme teda získali konkrétny dátum začiatku rokovania. Chcel by som e, vyzvihnúť úlohu e, baronky Aštenovej. Ja chcem e, naozaj zdôrazniť pozitívnu úlohu, ktorú zohrala v týchto rokovaniach. Keď Hillary Clintonová a pani baronka Aštenová prišli do Belehradu a pán prezident Nikolič a ja sme s nimi rokovali, potom prebehla tlačová konferencia. Obe tieto dámy si výrazne všimli, že som na tlačovej konferencii ho povedal presne to, čo som povedal v priebehu e, schôdze, pretože politici často v našom regióne povedia na schôdzi jednu vec a potom pred tlačou e, niečo úplne iné. To vlastne znamená, že s nami sa hovorí ľahko, my vám e, priamo povieme, čo dokážeme urobiť a čo nedokážeme urobiť keďže ste kládli veľmi konkrétne otázky, napríklad Jelko sa pýtal na rekonštrukciu vlády, o tom sa bude hovoriť v najbližšej dobe, ale vzhľadom na obdobie, ktoré je pred nami, myslím, že Srbsko potrebuje politickú stabilitu, tak aby mohla prejsť do fázy rekonštruk- rekonštrukcie či teda ostanú platiť niektoré ministerstva alebo nie, ale uvidí sa ešte len v budúcnosti, koho sa to presne bude týkať. Pán Kovačev hovoril o archívoch e, bývalej Jugoslávie. Ja nie som e, už až taký mládenec, mám 47 rokov. E, nemyslím si, že som súčasťou týchto archívov bývalej Jugoslávie, ale naozaj nemám nič proti tomu, aby sa zverejňovalo čokoľvek, čo nie je v rozpore s národnými záujmami alebo s bezpečnosťou v eh, ktorejkoľvek krajiny v regióne. Myslím, že s tým nebude žiadny problém eh, opatriť to aj dohodou. Čo sa týka našich vzťahov so susednými hlavnými mestami, ja s vami plne súhlasím. Pre nás je prioritou eh, byť prepojený s týmito mestami. Máme v regióne mnoho hlavných miest, ktoré sú geograficky nám veľmi blízke, ale nie sú príliš blízke z hľadiska komunikácie, eh, nie sú tam letecké spojenia, eh, cesty taktiež nie sú veľmi dobré. Preto je mimoriadne dôležité završiť koridor 10, 11, ktoré idú smerom do Čiernej hory a taktiež prepojenie s Rumúnskom, teda medzi Sarajevom a Rumúnskom ešte nie je eh, diálnica. Navrhol som eh, vybudovanie diálnice medzi Prištinou a Niš, to je mesto na juhu Srbska. A odtiaľ sa potom ide do Maďarska a Bulharska. Eh, je tam mnoho mm, nákladnej dopravy a cesty sú tam naozaj veľmi zlé. Musím povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu vo veľmi ťažkej veci s pánom Tačím a s pani Ašterovou, ale nepodarilo sa nám dohodnúť na otázke diálnice, pretože sme navrhovali, aby to financovala Európska únia. A zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď. A nedohodli sme sa zatiaľ s pani Aštenovou. Nemôžeme od Európskej únie len tak očakávať peniaze, ste, že, ale toto sú iniciatívy, ktoré ja, aj moja vláda, aj celá naša koalícia plne podporujeme. Pokiaľ ide o integráciu pracovníkov policajných zložiek do ostatných štruktúr, myslím, že tu sú princípy veľmi jasne stanovené a už je to aj neplánované, že legislatíva o amnestii by sa mala schváliť, že by nemali eh, mať zápis v trestnom registri, že by mali byť eh, bezúhonní a že niekto, kto bol zapojený do trestnej činnosti, nemôže samozrejme pracovať eh, v policajných zločkách alebo niekto, kto bol zapojený do teroristickej činnosti, to je jasné aj na našej strane, aj na strane Prištiny. A ekonomické opatrenia sú dôležité, už sme o tom diskutovali týchto týždňoch treba povedať, že sa musíme snažiť taktiež o čo najväčšiu mieru investícií a o rozvoj, pretože ak sa nebudeme rozvíjať, neposunieme sa vpred, nepodarí sa nám dosiahnuť eh, dostatočne iba tým, že budeme šetriť. Isté, že môžeme šetriť e, na tom, že budeme znižovať nepotrebnú administratívu, ale znižovať mzdy a dôchodky, to je vlastne nemožné, pretože priemer nám zda v Belehrade je zhruba 365 eur. Situácie sa z mesiaca na mesiac mení a dôchodek je zhruba v polovici tejto sumy. A v takýchto podmienkach je naozaj veľmi ťažké povedať ľuďom, že budeme znižovať ďalej mzdy a aj dôchodky Uvedomujeme si však, že všetky tieto opatrenia sa musia uberať smerom sociálneho rastu. 2 To však podľa nás nestačí, malo by to byť 5 do konca nášho funkčného obdobia, tak aby sme mali naozaj viditeľné známky hospodárskej obnovy. To, čo sme dosiahli tu v Bruseli, má jednomyselnú podporu vlády aj parlamentu. A v parlamente to podporuje e, väčšina. Vlá- samotnú dohodu síce nepodporili, podporili však e, orientáciu Srbska a jeho snahou posunúť sa vpred. A v tomto zmysle ten nacionalistický prvok nejako nemôže ohroziť eh, našu cestu pred, pretože to, čo sme urobili, je prospešné pre Srbsko aj pre občanov Srbska. Je dosť eh, paradoxné, a v tomto je ten politický paradox, že jediná strana v parlamente, ktorá je proti, je strana Vojslava Koštenicu, ktorý vlastne porazil Miloševiča vo voľbách. Ale isté, že je právom každej politickej strany mať svoj vlastný politický názor. Ja vás chcem vyzvať, e, vy máte svoje politické skupiny, svoje parlamentné združenia. Chceme vás požiadať, aby ste zahrňali do vašej činnosti aj e, naše strany, aj náš parlament. E, my nie sme dostatočne prepojení na medzistrannej úrovni aby sme dokázali zdieľať naše hodnoty. Napríklad moja politická strana má problémy v otázke integrácie e, do skupiny socialistov a demokratov. Problémy e, súvisia s internou politikou krajiny, pretože Ďalšia skupina, ktorá teraz nie je pri moci, to blokuje. Ja si to však nemyslím, e, že je správne. E, čo najviac strán by sa malo zapojiť do európskych štruktúr. Všetky strany, ktoré sú pri moci, by mali byť súčasťou politických e, organizácií na úrovni EÚ v Európskom parlamente. Pokiaľ ide o autonómiu Vojvodiny, nemáme žiadny úmysel e, poskytnúť túto, udeliť túto autonómiu a nie je možné z ústavného hľadiska vytvoriť štát v štáte. E, všetci hovorili, že srbská komunita v, v Kosove nemôže byť e, Srbská republika, republika Srbská a pokiaľ ide o Vojvodinu, ani táto nemôže dostať kompetencie štátu. Vojvodina je však, e, štát, je však časťou štátu, ktorá nie je proti Srbsku, ale pokiaľ ide o autonómiu jej rozsah musí byť v súlade s eh, ústavou. Pokiaľ ide o Ochrid a stretnutie na Ochride, je potrebné, aby sme pre takéto situácie vymedzili jasné pravidla. Srbsko nie je proti účasti Kosova na regionálnych fórach a o tom nemožno pochybovať. Otázka stojí tak, ako zabezpečiť to, na čom sme sa dohodli. Ako to vykonať? Teraz musíme nájsť primeraný spôsob, ktorý by umožnil takúto účasť a v tomto konkrétnom prípade sa nazdávam, že musíme veľmi seriózne pristupovať k organizácii takýchto podujatí a riešiť e, takéto problémy, ale treba ich riešiť ešte predtým, než sa zvolá takéto stretnutie. Vždy treba urobiť e, príslušné politické rozhodnutie. Srbsko nemá nejaký osobitný záujem v tomto smere, pretože e, Tači hovoril, keby hovoril Tači s Lady Ashtonovou desaťkrát, nebolo by logické, keby sme my hovorili so zástupcami Prištiny na iných úrovniach, na iných fórach a preto musíme sa pozerať na to, o aké fórum ide a odstrániť e, tento problém z nášho programu. Je to dôležité z hľadiska regionálnej stability. My si želáme dobré vzťahy so všetkými e, v tomto regióne. V piatok som navštívil Rumunsko a e, problémy, ktoré máme vo vzťahu k tejto krajine, treba riešiť otvoreným spôsobom. Rumunsko a Srbsko sú veľkí priatelia, ale v poslednom čase Rumunsko dokonca aj v prípade, keď nám Nemecko dalo zelenú, otvorilo otázku eh, nášho eh, kandidátskeho štátu. Tu my musíme takéto problémy s nimi riešiť. A pokiaľ ide o Macedónsko, Eh, naše vlády sa stretnú. My si želáme mať veľmi úzke vzťahy tak s Macedónskom ako aj s Čiernou a Verím, že e, takéto vzťahy s krajinami, ktoré rokujú o členstve, budú dobré. My im samozrejme neželáme nič zlé, ale musíme tieto vzťahy e, uviezť na správnu mieru. A vo vzťahu k Turecku nemáme žiadne predsudky. Turecko má istý vplyv na región. Ide o veľmi veľkú krajinu a naše vzťahy s Tureckom e, samozrejme existujú, ale nie sme za to, aby bol tento región ponechaný alebo vystavený vplyvu ostatných. Keď hovoríme o týchto vzťahoch, Eh, pokiaľ sa my, eh, pokiaľ my nezaujmeme toto miesto v tomto regióne, tak by to mohol urobiť niekto iný. Srbsko eh, vo vzťahu k Rusku má dlho trvajúce vzťahy a je aj v záujme Srbska, ale v záujme Srbska je zároveň mať partnerov aj na západe. O tom nemožno pochybovať. A my sa usilujeme o takéto partnerstva a z toho dôvodu sme podpísali s e, francúzskom, e, talianskom, činnom a ruskom dohody o strategickom partnerstve. E, Ruská federácia a Srbsko majú záujem na rozvoji ekonomických, e, politických a iných vzťahov bez e, toho, aby hrozila nejaká vojenská, e, aby, aby bola stabilita v regióne ohrozená vojenskými zásahmi. Práve naopak, ide nám o lepšie vzťahy. A napokon hovorili ste o Turecku a preto mi dovolte povedať, že výraz Balkán znamená niečo iné, ale je to, ten pôvod názov je názvom Pohoria alebo hory v Bulharsku. V zásade ide o dve turecké slova, Balk a Kan. Balk to je krv a Kan to je med. A myslím, že by sme si mali skôr vypiť pohár medu, než piť krv na Balkáne. E, Ja e, e, viem, že v minulosti sa od nás neočakávalo nič dobré a vždy, keď sme urobili niečo pozitívne, tak to bolo veľké plus. Ale teraz je tá situácia nepriaznivá v tom zmysle, že očakávania sú veľmi vysoké a e, je veľmi ťažké ich naplniť. Tie očakávania sú veľmi vysoké nielen od EÚ, EU, Európskeho parlamentu, ale aj od našich občanov. A tá naša úloha je teraz skutočne veľmi ťažká, pretože musíme, e, musíme sa snažiť e, uplatňovať novú politiku pre novú éru. A my v Srbsku E, chceme toto urobiť pre nás, pre našich občanov a preto sa uchádzam o vaše schválenie pre začiatok rokovaní. Toto by bolo veľké povzbudenie a stimul pre e, Srbsko a celý Balkán. Ďakujem vám e, ste, máte naše pozvanie, príďte kedykoľvek na Balkán a keď prídete, tak určite na svoju návštevu nezabudnete vďaka našej veľkej pohostinnosti. Ďakujem e, vám, pán predseda e, vlády, za vašu vynikajúcu prezentáciu. E, tie to prijatie, to vám môžem povedať, dobrou správou je, že budeme veľmi radi, a, ako budeme môcť čoskoro prijať to vaše pozvatie, pozvanie. Ďakujem vám.